Ladies and gentlemen. Dámy a páni. No Dámy a páni, všetkých vás srdečne vítam na veľmi dôležitej schôdzi výboru pre priemysel, Zároveň vítam kolegyňa a kolegov z Výboru pre kultúru, ktorí sa zúčastní tohto vypočutia. A mimoriadne vítam našu kandidátku na úrad komisárky, pani Gegen Quinn, ktorú srdečne vítam vo výbore pre priemysel a medzi kolegami z výboru pre kultúru. Myslím, že nemusím dlho hovoriť o tom, že na toto vypočutie máme veľmi jasné dohody, čo sa týka podielu otázok, trvania otázok. Všetkých vás, kolegyňa a kolegovia, prosím, ako aj pá, pani kandidátku, e, aby do, boli dodržané časové limity. Jednoducho preto, že tí, ktorí sú na konci tohto zoznamu rečníkov prihlásených, majú dostať šancu položiť svoje otázky. Viete, že na tomto vypočutí sa budeme zaoberať dôležitou témou, otázkou inovácií, výskumu a technológií. Viete, že v tejto oblasti je veľmi široké spektrum úloh pre Európsku úniu a preto dnes máme zodpovednú úlohu pred sebou. Všetci ste si prečítali podklady, takže o osobe kandidátky, o jej doterajšom pracovnom pôsobení, ako aj o jej predstavách, pokiaľ ide o toto portfólio, sme informovaní. Najprv budeme počúvať vystúpenie, úvodné vystúpenie kandidátky 10 minút, no a potom podľa zoznamu prihlásených rečníkov budete mať možnosť položiť svoje otázky. Nehnevajte sa na mňa, ale dnes budem veľmi dôsledne dodržiavať náš čas pretože si myslím, že je to otázka férovosti voči ostatným kolegom. Takže, dámy a páni, uh, už dve minúty sme získali tým, že som veľmi krátko hovoril na úvod a dávam teraz slovo pani Gegen Quinn, ktorú tu srdečne vítam. Pani Gegen Quinn, máte možnosť predstaviť sa výboru a predniesť ešte doplňujúce pripomienky. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán eh, predseda, členovia výboru, Zodpovednosť a dialog sú v srdci našej európskej demokracie a v tomto duchu dúfam, že svojim vystúpením pred vami sa e, dopracujem k schváleniu môjho menovania ako budúca členka Európskej komisie so zodpovednosťou za výskum, inováciu a vedu a že splním očakávania tohto parlamentu. Ako politička, ktorá sa veľmi angažuje e, vo veciach Európy a ktorá sa veľmi angažuje vo veciach parlamentnej demokracie, Chcela by som na úvod predniesť svoje e, presvedčenia, predstavy, ako je moja skúsenosť a aká je moja vízia. Od roku 1172 e, som sa prvýkrát e, vyjadrovala v hlasovaní za vstup Írska do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Odtedy moja politická kariéra bola veľmi úzko spätá so Eh, s Európou a s tým, ako Európa transformovala srdcia aj mysle írskych eh, občanov. V mojej dlhej kariére ako zvolená zástupkyňa a ako ministerka bola schopnosť Európskej únie meniť kontext eh, niekedy mm, zdanlivo neprekonateľných problémov veľkou inšpiráciou a veľkou motiváciou v mojej práci. Tento parlament je skutočným živým svetkom schopnosti inovovať zmierovať a prekonávať. 50 rokov mierovej spolupráce, jednotný trh, euro, e, mierové zjednotenie nášho kontinentu po studenej vojne. Naša Európa skutočne ovplyvňuje, robí zmenu a v srdci e- únie je inovatívna únia. Integrácia je inováciou. Keď sa pozeráme na tie politické výzvy, ktoré máme pred sebou, musíme e, sa e, zamerať aj a pripomenúť si aj to, čo sme už dosiahli a teda odvážne vstúpiť na cestu dopredu. Teraz ide o to, aby naša, nasledujúce 10 ročie bolo 10 ročie, ktoré Európanom prinesie maximum. E, je tu transformačná agenda, ktorú e, predniesol predseda komisie Barroso a jeho politické usmernenia to potvrdzujú. Mojou úlohou teda bude, aby výskum, inovácia a veda boli naozaj e, v centre európskej politiky. Aby sme to dosiahli, musí sa Európska únia stať skutočne inovačnou úniou. Inovačná, inovatívna kultúra um, dáva do centra všetkých našich aktivít práve e, riadenie zmeny. Skutočne inovatívna únia podporuje trhy, ktoré sú otvorené pri, no, novým Um, a ktoré prinášajú uh, stimuly pre investície. Výskum, ktorý prekračuje hranice, ktorý uplatňuje nové poznatky, prehlbuje vedecké know-how, spája výskumníkov, uh, prináša naozaj výsledky. Vedomosti, výskum a vedecká uh, vynimočnosť je pilierom inovácie novej ekonomike takéto e, špecifické poznatky nahradia e, ropu ako hlavnú hybnú silu ekonomiky. V rámci vízie EU 2020 komisia sa zavezuje, že urobí e, prierezovú reformu agendy, ktorá prepojí a urýchli inovácie s politickými rez, um, re, reťazami v, aj na uh, trhy. Budeme teda budovať uh, na tom, ako si definujeme politické výzvy v oblasti výskumu. Táto reforma e, výskumu a inovácie v Európe bude mať dva strategické ciele. V prvom rade potrebujeme mať jednotný trh pre inovácie a potom musíme dokončiť jednotný priestor pre európsky výskum. Musíme si zmapovať a musíme e, riešiť prekážky a chybajúce prepojenia v rámci inovácie. Jednotný trh pre inováciu by mohol byť pripravený a dosiahnutý e, v spolupráci Európskej komisie a členmi tohto výboru. Musíme sa poučiť z úspechov, ktoré financovala napríklad Európska investičná banka. Potrebujeme stimuly pre e, investície a nové trhové nástroje, ktoré by mohli napomôcť výskumu. V pilieri pre výskum ja budem mať tri priority v oblasti politiky výskumu. Dop- dokončenie Európskeho priestoru pre výskum, riešenie veľkých víziev pred e, spoločnosťami a vytvorenie e, inovatívnej výskumnej e, kultúry. E, toto najprv e, bude obsahovať spoločné iniciatívy vo výskume, vo výskumných kariérach, spoločné programovanie, infraštruktúru, poznatky, transfery a medzinárodnú spoluprácu. spoluprácu. Musíme tú piatu slobodu, teda mobilitu výskumníkov, poznatkov a technológií v celej Európe naozaj zreálniť. Musí to sa to stať realitou. Uh, Vieme, že napríklad e, trojpercentný barcelonský cieľ je veľmi dôležitý, ale aby sme ho dosiahli, musíme umožniť lepšiu investičnú klímu pre výskum. Význam um, e, povzbudovania cezhraničného a um, prelomového výskumu prostredníctvom nezávislej Európskej výskumnej rady sa nedá ani nejako preceňovať. Musíme sa naozaj zamerať aj na veľké vízy, pre ktorými stojí naša spoločnosť. Klimatická zmena je tou oblasťou, kde naozaj výskum e, dospel k zmenám v srdciach a v mysliach ľudí. Teraz musíme preskúmať, ako klimatické zmeny budú ovplyvňovať životy našich občanov. Pokiaľ ide o energetiku, potrebujeme e, zrealizovať plán SET, teda strategická energetika a technológie a musíme investovať do veľmi širokého a rôznorodého spektra riešení, aby sme e, vykryli všetky naše potreby v oblasti energetiky. Musíme takisto hovoriť o prínosoch a výsledkoch mm, výskumu pre verejnosť, čo bude rozhodujúce, aby sme si získali verejnú podporu pre takúto politiku výskumu. Ďalej, musíme mať skutočne kultúru pre inovatívny výskum. Výskum, keď je správne riadený, môže prinášať úžasné inovácie. Musíme naozaj urýchliť Takýto inovatívny výskum musíme podporovať napríklad spoločné technologické iniciatívy a pripravovať vhodné trhové podmienky v, e, v súvisiacich trhoch. Pracoviská výskumu sa tiež musia rozvíjať, aby dali väčšie šance ženám, ktoré môžu zohrať svoju plnú úlohu e, vo oblasti vedy. Toto všetko je dôležité, aby e, veda podporila pokrok, fungovanie a prežitie. Veda musí byť súčasťou spoločnosti. 7. rámcový program EÚ e, na roky 2007 až 2013 je najväčším verejným výskumným programom na svete. V rámci nového e, rámca e, pre výskum a inovácie bude tento rámcový program vnímaný ako nástroj a nie ako cieľ samotný. Ciele sú napríklad účasť malých a stredných podnikov, čo je veľmi dôležitá téma, aby sme mali naozaj e, jednoznačné odhodlanie do budúcnosti. Zjednodušenie finančných a administratívnych procesov v rámcovom programe číslo 7 je tiež potrebné riešiť. Musíme maximalizovať jednoduchosť bez toho, aby sme Ehm, zhoršili kvalitu, či už e, v oblasti auditu alebo hodnotenia. Pre naše veľmi dôležité verejno-súkromné e, partnerstvo PPP to znamená, že potrebujeme e, prevádzkové prepisy a podmienky, ktoré budú viac nakladené inováciám. Parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dohodnutých a konzistentných inštitucionálnych konsenzov. A napokon musíme sa pozrieť na to, ako čo najlepšie využiť doplnkovosť jednotlivých štrukturálnych fondov a týchto zdrojov. Môžeme sa teraz pozrieť na to, či budeme vodcami alebo či budeme niekoho nasledovať. A naozaj Európa e, funguje najlepšie, keď funguje kvázi pre budúcnosť. Spolupráca v partnerstve s Európskym parlamentom a týmto výborom nás môže posunúť dopredu. Spolu túto, e, tento, túto zmenu môžeme dosiahnuť, ktorú potrebujeme a urobíme. Ďakujem. Herzlichen Dank, Frau Gegen Ďakujem veľmi pekne pani kandidátke. Takže vy ste dobehli ten stratený čas. Pôjdeme podľa zoznamu rečníkov. Otázka na minútu, dve minúty na reakciu a potom krátka doplnková otázka ako prvá. Má slovo pani Del Castillo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kandidátka, v mene mojej politickej skupiny, v mene skupiny EPP, vás tu chcem srdečne privítať v našom výbore ITRE. Nemám k dispozícii veľa času a preto pôjdem rovno k jadru mojej otázky. Myslím si, že padlo veľké rozhodnutie, teda, že inovácie, výskum e, a veda musia patriť pokope. Myslím si, že predseda komisie Barozo naozaj poukázal na to, že tie inovácie sú mimoriadne dôležité, že sú alfou a omegou pokroku v Európe. To som chcela povedať na úvod. Ale no potom v tom ďalšom kroku konštatujeme, že tie kompetencie spadajú do inej oblasti než inovácie. Informačná kultúra, tá sa nachádza v iných oblastiach. A priemysel je od toho trošku oddelený, takže ako budeme zaobchádzať s touto kolíziou kompetencií, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o inovácie, pokiaľ ide o tie nástroje potrebné na skutočnú inováciu. Ďakujem pekne, pani Del Castillo. Dôležité je mať na pamäti to, že keď pán Barozo predložil parlamentu svoje politické usmernenia, dôležité je to, že pre komisiu bude teraz prioritou napredovanie výskumu a inovácií. Ak sa chceme postaviť globálnym výzvam, ak chceme Európu dostať z tej odpadskej krízy, ktoré sa nachádza, tak budeme musieť inovať, inovovať. Máme k dispozícii obrovské aktíva, pokiaľ ide o výskum. Máme obrovské centrá výskumu, ktoré fungovali vynikajúco, ale toto teraz musíme pretransponovať do pracovných príležitostí. O to teraz ide. My sme tu všetci politici a ja sa aj vyjadrujem ako politička a ja to vnímam tak, že ten výskum teraz musí byť pretavený do tých pracovných príležitostí. Momentálne ľudia, mladí ľudia, sú motivovaní študovať a pracovať vo finančnom sektore. Tak to aspoň bolo počas poslednej dekády, ale teraz ten finančný sektor už tie pracovné miesta neponúka. Takže ja by som bola za to, aby mladí ľudia teraz začali študovať vedecké odbory a začali s inováciami. Toto je moja úloha, úloha jednej z komisárok. Samozrejme, že inovácie zasahujú do každého jedného rezortu v komisii a predseda komisie o tom už rozhodol že ja budem zastrešovať túto horizontálnu inovačnú politiku. Ale nemôžem to urobiť sama. Potrebujem vás všetkých tu, budeme tu mať veľa ťažkostí a ja potrebujem naozaj podporu vás, podporu všetkých ostatných komisárov, ktorí budú pracovať vo svojich rezortoch na inováciách. Digitálna ekonomia, podnikanie, zamestnanosť. My všetci musíme spolupracovať a len takouto spoluprácou dosiahneme výsledky v oblasti inovácií. Ďakujem. Nech sa páči doplnková otázka. Áno, vidím, že ten problém ste spoznali správne. Vy ste zodpovedná tú teóriu, ostatní majú tie finančné prostriedky a to je ten problém pri realizácii toho cieľa. Je to téma, je to problém, na ktorý riešenie ešte nemáme a dúfam, že ho nájdeme v opačnom prípade. Celá táto snaha bude zbytočná, všetko zostane len na úrovni slov. Gut, Frau quinn Yes, I... Áno. Súhlasím s vami, že tá praktická stránka toho je naozaj komplikovaná. Prepojenie v jednom portfólii vedy, výskumu a inovácií, aby sme naozaj mohli napredovať, aby tu bolo to vodcovstvo a to, čo možno najrychlejšie. Čo ale ešte potrebujeme? Potrebujeme, aby fungovali súkromno-verejné a Musíme zabezpečiť, aby tá vynikajúca práca, ktorú e, robí Európska investičná banka so svojimi nástrojmi, aby toto sa mohlo presadiť aj v iných oblastiach, napríklad malé a stredné podniky. Ale práve oni sú uh, tou kostrou um, nášho hospodárstva, oni poskytujú najviac pracovných miest, ale momentálne nemôžu sa zúčastňovať takýchto programov. Takže čo znamenajú inovácie? Úzka spolupráca so všetkými komisármi vo všetkých oblastiach, kde to momentálne škrípe, musíme odstrániť tie krízové miesta, musíme sa takto premosťovať. A toto pôjde iba cestou spolupráce a ja vám zaručujem, že budem spolupracovať s všetkými našimi kolegami, so všetkými mojimi kolegami na tomto cieli. Ďakujem pekne. Teraz pani Riera Madurel. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani kandidátka, dovolte mi, aby som vás tu uvítala v mene mojej politickej skupine, skupiny. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Zhodujeme sa s vami v tom, že výskum a inovácie sú kľúčovými faktormi pre zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Takže sú to veci, ktoré sú nevyhnutné v našej stratégii um, riešenia krízy, ekonomickej krízy. Chcem ale povedať ešte jednu vec, teda, že veda, inovácie, vzdelanosť sú kľúčovým faktorom aj pokiaľ ide o zlepšovanie životnej úrovne jednotlivcov. Pretože toto je náš cieľ, cieľ našej politickej práce, životy našich občanov. No a mňa by zaujímalo, ako komisia prispeje k dosahovaniu tejto sociálnej dimenzie vedomostí a inovácií, teda nielen zlepšenie hospodárstva, e, situácie na trhu práce, ale naozaj zlepšenie kvality života, sociálneho začlenenia ľudí s e, nejakými postihnutiami a tak ďalej. Takže ako k tomuto chcete pristupovať? Nech sa páči, pani komisárka, môžete reagovať. Ďakujem pekne. Vytvorenie európskeho priestora výskumu vychádza z viacerých dôvodov. Poprvé, toto celé bolo naštatované v roku 2000 Ale otázka bola, ako to realizovať. A teraz tu máme Lisabonskú zmluvu, to je vynikajúce, ja som Irka a uvedomujem si, aké to je vynikajúce. Máme tu článok 180, ktorý naozaj vyžaduje, aby sme tvorili európsky priestor výskumu. A 185 nám dáva na to potrebné nástroje. A potom eh, sa z toho vytvorili IRANET. Eh, tam išlo o koordináciu výskumu pretože v celej Európe prebieha výskum naozaj kvalitný, ale prebieha neprepojenie. Je tu množstvo duplicít. Dovolím si jeden príklad. Napríklad eh, Eurosieť eh, pre bezpečnosť potravín. Tam v tejto sieti prebiehal výskum na 72 miestach a išlo iba o jednu konkrétnu baktériu salmonely. Toto je duplikácia, nie je to koordinácia. A takto Európska únia nedosiahne tie pracovné príležitosti, ktoré si želáme. Čo môže urobiť súkromný sektor? V rámci Európskeho výskumného priestoru máme od roku 2003 Európske technologické platformy, vychádzajú z priemyslu, teda ide o úlohu súkromného sektora, ide o vytváranie pracovných miest, je ich 37, ide o otváranie smart grids, e, pokiaľ ide napríklad o lesníctvo, e, solárnu energiu a tak ďalej. Toto sú všetko oblasti, ktoré sú veľmi potenciál, majú veľmi veľký potenciál, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a riešenie alebo hľadanie východiska z krízy. Takže toto sú veci, z ktorých vyplývajú aj spoločné technologické iniciatívy a vy viete, že týchto je 5. A ja som sa stretla, pán predseda prerušuje pani kandidátku. Prepačte, dajme teraz e, ešte raz slovo pani Rena Madurel na doplnkovú otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tento rok je Európskym rokom boja proti chudobe a na to by som sa chcela teraz sústraďovať. Španielské predsedníctvo naplánovalo e, opatrenia na posilnenie sociálnej dimenzie vedy a inovácie, takže aké iniciatívy podľa mňa na tieto účely budete vy ako komisia e, pripravovať? Nech sa páči, pani kandidátka. Áno, samozrejme v prvom rade som e, mala povedať, že je to priorita španielského predsedníctva Prebieha výskum, ktorý sa týka priamo či nepriamo odstraňovania alebo znižovania chudoby, či už je to v rámci členských štátov Európskej únie alebo mimo územia Európskej únie. Toto musíme teraz skoncentrovať na tie oblasti, kde tie riečenia, riešenia na znižovanie chudoby sú najnaliehavejšie. A to sa nám podarí, keď na politickej úrovni. Áno, samozrejme, že to teoretické hovorenie je naozaj jednoduché v porovnaní s eh, praktickými krokmi, ale my teraz musíme byť proaktívni. Na to bude eh, potrebné, aby spolupracovali viacerí komisári a tu bude veľmi dôležitá spolupráca a koordinácia. Ďakujem pekne. Pani Ek, nech sa páči. Eh, tak, herr ordförande. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka týka dva, dvoch segmentov práce v oblasti výskumu. Súkromní aktéry spolupracujú v rámci výskumných projektov, čo je veľmi dôležité, ak chceme byť konkurencieschopní v Európe v budúcnosti. Pred 15 rokmi 39 aktérov v rámci 7. rámcového programu boli zo, zo súkromného sektoru. Dnes ten, toto kleslo na 25 Jeden z dôvodov je byrokracia, ktorá vedie k tomu, že je nedostatočný výskum v Európe. Je tu možnosť revízie. Ako by ste chceli odstrániť byrokraciu v tejto oblasti? A druhá vec sa týka eh, boja proti uh, rozšíreným chorobám. Poprosím vás, pretože pán predseda, iba jedna otázka. Tu ide o o využívanie výskumnej politiky. Takže dôležitou súčasťou e, výskumnej politiky sú kmeňové bunky. Ako chcete, nájsť, ako chcete riešiť kompromis okolo kmeňových buniek v Európe? Pani kandidátka. Well, first of all, the, the public and private research and čo sa týka súkromného verejného výskumu, ako to vyriešiť, to je zaujímavá otázka. Jedna z oblastí, jeden z dôvodov, prečo pán Barozo mi dal toto portfólio a povedal, že mám si to pozrieť, to bolo, to bolo bez zjednodušenia. A keďže ja som pracoval v výbore auditorov, tak myslím si, že asi som bola vhodná na túto prácu. Výbor auditorov bola vlastne prvá inštitúcia, ktorá sa vyjadrovala v rámci auditov. To znamená, že sme upozorňovali na rozličné zlyhania, chyby v jednotlivých politikách, na chybovosť. To znamená, že ak chceme niečo zjednodušovať, tak je tam samozrejme množstvo vecí, ktoré môžeme spraviť, ale musíme si uvedomiť, že sú tam mnohé veci, ktoré sa už vykonali v rámci 7. rámcového programu. Tak napríklad, čo sa týka lehôd od požiadania až po poskytnutie grantu, tak táto lehota sa skrátila. Potom je tu garančný fond, čo znamená, že e, je tu menšie, menšia potreba rozličných e, certifikátov, to znamená, že kryjú sa určité náklady týchto programov. A máme tu jednotnú možnosť registrácie. Teraz, keď ste, keď ste v rámci nejakého výskumného, v rámci nejakého výskumného programu, tak e, dostávate rovnaké informácie, na jednom sa zaregistrujete a môžem vám povedať, že 15 tisíc ľudí sa už zaregistrovalo v rámci tohoto Výbor auditorov sa pozrel aj na ďalšie aspekty a myslím si, že toto je veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia. A síce skonštatoval, opierajúca o dokument komisie, že áno, je tam určitá chybovosť, ktorá musí byť tolerovaná. Samozrejme, to si musíme pozrieť, ale za žiadnych okolností nemôžeme ohrozovať dobré finančné riadenie. Myslím si, že toto je možné zrealizovať bez, dobrého finanč- bez ohrozenia finančného riadenia. To znamená, že musíme to zjednodušiť. Menej pravidel, menej chýb. A takéto zjednodušenie nepomôže e, len nám, ale pomôže to aj malým a stredným podnikom, lebo budú môcť lepšie pôsobiť v tejto oblasti. Áno, teraz budeme mať možnosť pani Ek položiť ešte druhú otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím to z vašej strany ako prísľub, že chcete bojovať proti byrokracii a že chcete zjednodušiť európsky výskum. A zároveň vás musím poprosiť, aby ste odpovedali druhú časť mojej otázky, ktorá sa týka toho názoru, akým spôsobom sa môžu využívať kmeňové bunky pri Alzheimerovej chorobe alebo reume. Pani kandidátka. V súčasnosti prebieha veľmi veľa aktivít v rámci e, výskumu, týka sa to aj Alzheimera. Toto je taký typ výskumu, kde si myslím, že musíme mať inovácie na to, aby sme zabezpečili lepšie produkty a ak ľudia budú žiť dlhšie, chceme, aby ľudia žili v zdravej spoločnosti. Ak to chceme dosiahnuť, tak musíme mať viac výskumu a musíme tento výskum poskytnúť tým spoločnosťom, ktoré vyrábajú liečivá a musíme zabezpečiť to, aby sme mali lepšiu spoločnosť, lepšie zdravie, aby sme bojovali proti chorom, ako je diabetes a Alzheimer. Je tu šanca, je tu výskum, tento výskum je dobrý, môžeme zabezpečiť tie produkty a môžeme pomôcť ľuďom, ktorí trpia na tieto choroby a môžeme ovplyvniť politiky vlád v členských štátoch. Herzlichen Dank. Nächste Frage, Herr Bütikofer. No a teraz ďalšie kolo otázok. Pán Bytykofer. chcel by som vás privítať mene Zelených. My máme sympatie pre kandidátku zo Zeleného ostrova. Ja som bol trošku prekvapený, keď som videl, že písomných odpovediach, ktoré ste nám predložili, ako aj v vašej prezentácii, ste nespomínali koncept eh, centry inovácií. Vaša vízia inovácií a e, zahrňa aj tento koncept? To znamená, že výskum zameraný na človeka? To znamená, že vy sa zameriavate iba na inováciu produktov? To znamená, že by, by ste chápali politiku inovácie tak, aby e, zahrňala aj sociálne, environmentálne aspekty? čo môžu obsahovať politiky na to, aby sme zabezpečili sociálne hodnoty v rámci inovácií a ako môžeme zabezpečiť sociálnu kredibilitu in, e, inovačnej politiky. Páči pani kandidátka. Čo sa týka politiky inovácií, tak áno, budeme riešiť všetky výzvy, veľké výzvy našej spoločnosti. Sú to veľké výzvy, ktoré sa nás týkajú ako členov Európskej únie a ako obyvateľ tohoto sveta. Aké sú tieto globálne výzvy? Áno, energetická efektivita, to je jedna z nich, klimatické zmeny, to sa týka nás všetkých. A stačí sa pozrieť von z okna a vidíme, čo sa deje. Toto je jedna oblasť klimatické zmeny, kde kde výskum zmenil myslenie ľudí. To je výborný príklad toho, čo môže dosiahnuť výskum. Energetická efektivita v Európskej únie je to kombinácia výskumu, inovácií a e, rozumnej regulácie. Plán Európskej únie v tejto oblasti sa bude revidovať v tomto roku, to je vám známe. Potom tu máme ten balík na obnovu ekonomiky, áno, to bolo schválené komisiou v roku 2009. Potom máme tu verejno-súkromné partnerstvo, to sú presne tie oblasti, o ktorých ste hovorili. Energeticky efektívne budovy, zelené vozidlá a tak ďalej. To všetko bude viesť tomu, aby ľudia mohli žiť na planéte, ktorá je udržateľná a kde budeme mať dostatok energii. Bude to udržateľný spôsob života, budeme to aj obnoviteľné energie a, a zameriame sa na oblasti, ktoré ovplyvňuje našu budúcnosť. Tým sa budeme snažiť zabezpečiť lepšie, čistejšie životné prostredie len pre nás a pre naše deti, ale aj pre našich vnúkov v budúcnosti. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Pán Bütikofer, doplňujúca otázka? Rečím hovoriť mikrofónu. Ďakujem. Dôležitá je aj prísupnosť výsledkov výskumu. V tejto súvislosti rámce program 7 obsahol určitú myšlienku e, určitej e, databázy znalostí. To znamená, že by ste podporovali takú politiku, ktorá by podporovala vý, výmenu a zdieľanie informácií, ktoré boli relevantné pre inovácie? Samozrejme, že ja podporujem zdieľanie informácií, ale na to, aby sme mali prístup e, k informáciám alebo výsledkom výskum v Európe, tak samozrejme najprv je nutné vykonať určité veci. Toto sa tý, nebude týkať len mňa, bude sa týkať aj viacerých komisárov. Tak napríklad musíme si pozrieť, e, ako je tuženým vlastníctvom, tam sú určité problémy e, pri zdieľaní informácií, potom sú patenty. Napríklad E, náklady na zaregistrovanie patentov, to je 20 krát viac, ako je to napríklad v USA a musíme aj toto riešiť. V posledných 30 rokoch sme vykonali dosť práce, ale samozrejme ešte je dlhá cesta pred nami a budem spolupracovať s ďalšími dôležitými aktérmi a pre s pánom Barnierom a budem sa snažiť e, tak povediac dokončiť túto cestu, aby tieto blokády sme odstránili, pre všetkým pri patentoch. Ale to sú tie oblasti, na ktorých musíme pracovať, nie len ja v rámci môjho portfólia, ale aj musím spolupracovať s kolegami v rámci komisie. Ale môžem vás ubezpečiť, že sa nám podarí zabezpečiť tieto výborné výsledky, ktoré dosahujú naši vedci, aj šíriť my chceme všetci žiť na planete, ktorá je lepšia pre nás a pre naše deti. ak to chceme dosiahnuť, tak musíme zdieľať tieto vlastnosti a pre európskych výskumníkov musí byť jednoduchšie zdieľať tieto informácie bez toho, že by sa ohrozovali výskumy, výskumu, výsledky výskumu. A teraz má slovo pán Chichester. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani Gegenquin, váš dôraz eh, vo vašom vystúpení na spoluprácu s parlamentom samozrejme veľmi vítame, ale napriek tomu chcel by som zdôrazniť, že my očakávame od vás tie iniciatívy a takisto ten dôraz, ktorý ste kládli na využitie vašich skúseností z dvoru auditorov pri riešení tej obrovskej otázky administratívnej záťaže, pred ktorou výskumníci stoja, to tiež veľmi vítame. Takže ja mám takúto otázku. Budete komisárka pre výskum, ktorá bude predkladať tie veľké myšlienky ako niektorí z vašich predchodcov, alebo budete taká komisárka, ktorá nástroje, ktoré už máme, dokáže vylepšiť. A pri tomto zachováte naozaj dôraz a princíp výnimočnosti, vynikajúcosti, excelentnosti. Nech sa páči, pani komisárka. Ehm, v prvom rade som političkou, nie e, úradničkou, takže ja som za konanie. Už sme dosť dlho hovorili a teraz naozaj nastal čas konať a preto e, Otázka je, či budem naďalej hovoriť o výskume, alebo či ten výskum, ktorý potrebujeme v dôležitých oblastiach, budem presadzovať, tak to druhé je správne. Ja naozaj sa postaram o tento výskum, ja využijem tie nástroje, ako ste to správne nazvali, pán Čičester, nástroje, ktoré už máme, aby som zabezpečila, že v oblastiach, kde je výskum potrebný na riešenie problémov, ten výskum aj bude zrealizovaný. Je mnoho problémov v spoločnosti, ktoré sa dajú vyriešiť, ak využijeme výskum, ktorý tu máme. Ale myslím si, že ktokoľvek, a vidím tu mnohých v publiku, ktorí ma poznajú ako političku, z Írska. Mnohí vedia, že ja e, nie som pritakávač. Ja mám veľmi jasné názory a veľmi e, tvrdo ich budem presadzovať. Ja som realizátor. Možno, že e, vás to zaskočí, ale nie som úradnička. Tuto máte dočinenia s politikom, ktorý chce konať a ktorý chce prinášať výsledky. Ďakujem. A pán Čičester, ešte doplňujúca otázka. Ďakujem, pán predseda. Áno, Aký teda bude váš postoj k niektorým z tých veľkých projektov, ktoré tu máme, napríklad Fusion a ITER, Galileo, ktoré sú dôležité projekty v oblasti high-tech a podporované z rozpočtu. Aký bude váš postoj? Ďakujem. Pán Chichester, rozpočet pre výskum musí podporovať malé aj veľké projekty. A možno, že ma opäť predseda zastaví, že nemáme dosť, nemám dosť času. Teda projekt ITER je dôležitým prúkom dlhodobej stratégie, ktorú EÚ má e, v oblasti e, zabezpečenia udržateľných dodávok energie. To samozrejme nie je len e, projektom pre EÚ, ale je to medzinárodný projekt, kde EÚ je hostiteľom. Ale máme tu ďalších partnerov na celom svete, ktorí sa rovnako na tom podielajú, ktorých musíme rovnako povzbudzovať. A je to jediný projekt, tak to tak môžem povedať, ktorý naozaj uh, sa vysporiadala s tou globálnou výzvou v oblasti energetiky a nedá sa zachovať za akúkoľvek cenu. Čiže to, čo musím urobiť ja v blízkej budúcnosti, keď budem potvrdená vo funkcii, musím sa pozrieť na všetky tie aspekty. Mm, má sa predložiť správa pokroku, ktorú si preskúmam. Myslím si, že sú tam otázky, ktoré mm, určite poznáte vy, pozná výbor, čo sa týka odhadov nákladov, prekročenia týchto odhadov. Ja ešte nemám všetky tieto e, podrobnosti, pretože tú správu ešte nemáme, ale ako náhle ju dostanem, tak e, sa na to pozriem. Musíme to efektívne riadiť, korektne. Musíme zabezpečiť, aby jediný projekt, ktorý my a naši medzinárodní partnery máme, fungoval dobre a aby bol dobre podporovaný. Takže môjim zámerom je dosiahnuť práve toto. Ďakujem pekne a kolegyňa Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, em nome do meu grupo, quero também dar-lhe eh, as boas-vindas, Sra. Comissária Indigitada. Ďakujem pekne a vítam vás, pani desigdovaná komisárka, v mene našej skupiny. Hovorili sme o Eh, infraštruktúre, financovaní, nástroch. Nehovorili sme ale o ľuďoch. A mali by sme určite hovoriť aj o tom, že potrebujeme výskumníkov v Európe a nemáme ich dosť. Počet výskumníkov, ktorých potrebujeme, aby naozaj EÚ bola tá vedomostná ekonomika vedúca vo svete, mm, je naozaj veľmi vysoký a my nic, ani zďaleka nesplňame tento cieľ. Takže ja by som chcela vedieť, aké opatrenia príjmete, aby ste sa pokúsili prekonať eh, tento problém možno nedokonalých zmluv, ktoré dostávajú výskumníci v Európe a ako k tomu krajiny pristupujú. Áno, ja som už spomínala, že chcem podporiť e, mobilitu um, vedcov, výskumníkov. A ak chceme mať ten jednotný priestor pre výskum a vedu v Európe, tak to je vlastne ten účel, uh, a na to potrebujeme vytvoriť také prostredie, ktoré povzbudzuje um, príchod výskumníkov do tohto našho systému, ktorí budú chcieť v tom systéme ostať, budú sa hýbať jednoducho v rámci 20 tisíc členských štátov, nebudú sa obávať ohľadne svojich pracovných podmienok, penzijných eh, nárokov a tak ďalej. Mm, a mm, je veľmi zaujímavé, že španielské predsedníctvo sa rozhodlo, že uh, zvolá spoločnú ministerskú radu, kde budú nielen ministri zodpovední za vedu a výskum, ale budú tam aj ministri zodpovední za zamestnanosť. A myslím si, že to je vynikajúca iniciatíva, pretože naozaj musíme spolupracovať tak ako aj ja musím spolupracovať s kolegom na tom, aby sme zabezpečili také e, pracovné e, prostriedky, ktoré umožnia výskumníkom voľne sa pohybovať v rámci 27 členských štátov. E, to môžeme spolu dosiahnuť, je to veľká práca a budem potrebovať podporu spolu s kolegom, aby sa nám to podarilo zrealizovať. Ďakujem. Pani Matias, máte doplňujúcu otázku? Ďakujem pekne za vašu odpoveď, pani dezignovaná komisárka. Myslím si, že je tu taká uh, väčšia tendencia koncentrovať európske investície. Máme tu uh, radu pre výskum, ktorá sa tým zaoberala. Bola by som rada, keby k tomu sa mohla pani kandidátka vyjadriť, či je lepšie integrovať menšie členské štáty do európskeho výskumného systému a akú úlohu by mohli tieto krajiny podľa vás v tom systéme zohrávať, pretože momentálne to nie je veľmi férové. Ďakujem. Okay, good. Áno, toto je jedna z otázok, ktorú mi položili viacerí eh, eh, členovia tohto výboru ešte pred vypočutím. Áno, keď sa pozrieme na všetkých tých 27 členských štátov, tak sú rozdiely medzi štátmi. A čo môžeme urobiť na to, aby sme tieto rozdiely eh, možno trošku stierali? Jedna vec je, ktorú by sme určite mali urobiť, a síce úrovne pre, teda inštitúcie pre výskum na tretej úrovni, či už sú to univerzity, výskumné centra a tak ďalej, tie sa v menších krajinách musia zmodernizovať. V tých krajinách, ktoré zdanlivo nezískavajú všetko to, čo by získať mohli. Ale okrem rámcového programu podľa mňa musíme umožniť aj využitie štrukturálnych fondov na tieto účely, ako sa veľmi efektívne využili v tom členskom štáte, ktorý poznám najlepšie, teda u nás, e, aby sa vybudovali potrebné e, štruktúry, čiže mali sme to financovať z rámcového programu, ale 86 miliónov, pardon, miliard, ktoré sú štrukturálnych fondov, aj tam by sa dali celkom efektívne využiť na budovanie nielen infraštruktúry, ale aj kapacít, čo je dôležité. Ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka. A slovo má pani Savela, nech sa páči. Ďakujem. Srdečne vás vítam, pani Gegenquin, a prajem vám Veľa úspechov k vášmu menovaniu. Moja otázka vychádza z toho, čo už povedal pán Čižester. Otázka jadrovej energetiky. Eh, a teda jadrová energia využívaná na mierové či nie, nie mierové účely. To je samozrejme v centre pozornosti aj medzinárodných vzťahov. Pozrite sa napríklad na otázku Iránu. za posledných 10-15 rokov sme jednoducho nemali dostatočný počet pracovníkov na úrovni e, univerzí, ktoré by uskutočňovali takýto výskum. Nerobí sa dostatočný výskum e, jadrovej energie, čo je vež, veľmi vážny problém. Máte nejaké návrhy a čo by ste urobili ako e, budúca komisárka na to, aby ste povzbudili e, univerzitný výskum, aby sme mohli vzdelávať napríklad jadrových inžinierov v tejto konkrétnej oblasti. Ďakujem. Ďakujem. A Ďakujem pani Zavala a ospravedlňujem sa, ak som nesprávne vyslovila vaše meno. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, nie je to čierno-biele, nie je to také jednoduché. Bola by som rada, keby to tak bolo, ale uh, Mm, nie je to niečo, čo nám jednoducho vyrieši, vyrieši klimatické problémy, pred ktorými svet stojí. E, výskum EÚ sa podiela aj vo, na oblasti jadrovej energie. Keď sa pozriete napríklad na tento 7. rámcový program, pardon, 7. program e, Euratom, tam sú aj aspekty jadrového výskumu v oblasti e, štiepenia aj jadrovej fúzie. Avšak jadrová energia ostáva technológiou, ktorú si volia mnohé členské štáty. Je to e, energia, ktorá nemá emisie CO2 a teda treba zachovať a ďalej rozvíjať e, takéto zariadenia pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú, že budú túto energiu využívať. A to je pre mňa dôležité, e, pochádzajú z toho členského štátu, z ktorého pochádzam. Avšak naša stratégia hovorí jasne o tom, že tieto energetické mixy sú dôležité pre jednotlivé členské štáty a ako komisia by sme nemali zasahovať do toho, nemali by sme jednotlivým členským štátom hovoriť, že aký mix energií alebo palív by mali aplikovať. To nie je v našej kompetencii a určite to nie je našou úlohou. Ale čo sa týka jadrovej energie, ostáva to technológia, ktorú si členské štáty volia a ja zabezpečím, aby sa zachovávala úroveň e, vývoja a aby sa ďalej toto rozvíjalo pre tie členské štáty, ktoré to chcú ďalej uplatňovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Cavala, máte ešte doplnkovú otázku? Nie, ja už nemám otázku. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán Soza Wagner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. To v prvom rade. V druhom rade srdečne vítam pani Gagan Quinn. Pani kandidátka, vy ste tu navrhovaná pre veľmi dôležité portfólio a mám na vás jednu otázku. Plánujete v najbližšom európskom programe pre výskum navýšenie prostriedkov na výskum, ktoré sa netýkajú priamo hospodárskej rentability, ktoré sa netýkajú priamo konkrétnych podnikov, teda to sú investície, ktoré by sa momentálne možno dali označiť ako tie nerentabilné. Prečo sa pýtam? Pýtam sa preto, lebo to, čo sa vo veľmi rýchlom období mm, neoplatí, tak to je často mimoriadne dôležité. Ja som si pozrel štúdie, pozrel som si výskumy a vtedy som si položil otázku, či Európska únia by teraz financovala napríklad hodnoty pána Kanta. Ďakujem pekne, pani Gegenquin. Ďakujem pekne, pán Soza Wagner. Áno, takýto výskum, alebo akýkoľvek výskum, zkrátka je e, mimoriadne hodnotný, ale to je úlohou vlád, úlohou podnikov, úlohou partnerstiev, aby sa rozhodli, ako využijú výsledky výskumov, ktoré sú v dispozícii. Takže áno, my podporujeme takéto výskumy, Rámcový program, ktorý máme, je najväčším takýmto programom z verejných prostriedkov a v ňom sú zakomponované rôzne druhy výskumu, ktoré sa financujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Iste viete, že v najbližších mesiacoch plánujeme strednodobú revíziu tohto rámcového programu, 7. rámcového programu. A počas tejto revízie sa pozrieme na všetky oblasti tohto rámcového programu, na všetky aspekty a tak ďalej. A tie výsledky tohto, tohto hodnotenia nám ukážu, kde sú ťažkosti, kde je potrebné pridať. A potom sú tu určité oblasti, ktoré možno bude potrebné utlmiť. Ja si veľmi pozorne pozriem výsledky tejto strednodobej revízie a potom posúdime, či je potrebné urobiť nejaké okamžité zmeny rámcového programu. No a potom vyhliadkovo k ďalšiemu rámcovému programu, čo bude potrebné e, zlepšiť, zmeniť, kde bude potrebné pridať. Takže ubezpečujem vás, že na žiadnu oblasť výskumu nezabúdame ani zabúdať nebudeme a táto strednodobá revízia bude potrebná, aby sme mohli napraviť prípadné chyby. Nech sa páči, pán Soza Wagner, doplnková otázka. No Ďakujem pekne, nemám žiadnu otázku. Teraz má slovo pán Ody. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som zagratuloval pani Gegen Quinn k naozaj dynamike veľkej. Máte k dispozícii naozaj malý rozpočet porovnaní s tými výzvami, pre ktorými stojíte. A moja otázka znie, ako vnímate nový finančný výhľad Nemyslíte si, že by teraz bolo na čase posilniť finančnú politiku v zmysle presunu v rozpočte na európsku úroveň. Vy poznáte ten národný egoizmus. Možno by bolo dobré rokovať e, s členskými štátmi, aby sme mali rozpočet pre výskum na európskej úrovni, aby sme mohli dostať tým veľkým výzvam, ktoré pred nami stoja. Pani kandidátka, áno, naozaj je to dôležité. Ja som sa pripravovala na toto vypočutie a všimla som si, že je tu obrovská diverzifikácia, pokiaľ ide o výskum. A tým strácame príležitosti, nevyužívame ich. Často sú tie členské štáty, sú tie jednotlivé výskumné projekty vo vzájomnej konkurencii, takže preto potrebujeme európsky priestor výskumu na koordináciu ja nemôžem teraz nútiť členské štáty, aby niečo urobili, ale je potrebné naozaj presvedčiť o tom, že tá koordinácia je lepšia cesta a myslím si, že ten európsky výskumný priestor pre nás predstavuje obrovskú príležitosť, aby sa táto koordinácia stala realitou, aby sme tu nemali takúto duplicitu. Vo finančných diskusiách, ktoré nás čakajú, áno, pán Ody, vy ste z výboru pre rozpočtovú kontrolu, a tak vás ste neprekvapí, že keď začnú diskusie o peniazoch, tak zrazu stratí všetkých spojencov, ako komisár, ako minister, myslím, že aj ako poslanec sa to často stáva. Tieto diskusie iste prebiehať budú, budú veľmi hĺbkové, budú trvovať veľmi dlho, budú veľmi komplikované, ale ja sa víziou nebojím. Ja som presvedčená, že ak ma potvrdíte v mojej funkcii komisárky, áno, komisia je kolegium a každý musí bojovať za svoje portfólium ale samozrejme, že ten koláč sa rozdelí, e, takže komisia dostane nejaké prostriedky, tie sa rozdielajú medzi tie tvoje portfólia. A ja budem bojovať za to, aby som ja v mojom portfóliu dostala čo možno najviac. Ďakujem. Nech sa páči, pán kolega Odi, doplnková otázka. V prvých týchto konzultáciách e, prvú vec by som sa chcel opýtať, či podporujete parlament a pani dezignovaná komisárka ste pripravená s vašimi ďalšími kolegami ukončiť problém kontrol um, týchto výskumných fondov, pretože výskumníci sú naozaj už zúfali. Na jednej strane je to veľmi komplikované, ale zároveň aj uplatňovanie pravidel zo strany Európskej komisie, ktorá ich žiada e, všeličo prepočítavať, uh, čo nie je v súlade s nejakými medzinárodnými normami. Takže chcel by som sa opýtať, či, máte, či ste ochotná to prepracovať. I know that for individual researchers and for companies particularly Áno, ja by som bola rada, keby hlavne malé a stredné podniky sa mohli zapájať prostredníctvom programu do týchto aktivít. A oni mi všetci hovoria, že ich znepokojuje, že sú tu také určité obmedzenia, finančné obmedzenia, ktorým sú vystavení. Ja si nemyslím, že by komisia mala robiť niečo, čo by išlo proti riadnej správe financií. Pretože to sú prostriedky pochádzajúce od našich daných poplatníkov, od našich občanov, takže musia byť využívané naozaj náležitým zákonným spôsobom. Napriek tomu si myslím, že je tu mnoho oblastí, ktoré je možné zjednodušiť. Eh, jednotný audit, eh, audit, jeho stratégia, ako to funguje. Možno by bolo dobre pozrieť sa na tie rôzne miery chybovosti v rôznych oblastiach. Komisia eh, samozrejme predloží dokument o tejto um, prirodzenej chybovosti a uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Vy Budete iste veľmi nápomocní, pretože ste členom oboch výborov, tak to bude týka, ste členom výboru ITRE, ako aj e, výboru KOKOBU. A je tu množstvo aktérov, je tu rada, komisia, je tu dvor auditorov a tieto dva spomínané výbory. A tieto inštitúcie musia spolupracovať, musia sa, šnaži, musia sa snažiť e, presvedčiť e, že je potrebné venovať sa tej prirodzenej miere chybovosti v jednotlivých oblastiach politiky, pretože to nemôžeme mať nejaké riešenie, jednotné riešenie pre všetky oblasti politik. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Trautmann, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani Genquin. Povedali ste, že ste politička a my sme si to pozorne vypočuli. Ja položím vám teda politickú otázku. Konštatujeme, že situácia momentálne nezodpoveda dosiahnutiu lisabonských cieľov a dochádza k značnému uh, e, zneisteniu, strácaniu sociálnych hodnot. A v tomto kontexte tá vedomostná ekonomika uh, ako by nekračala kro, uh, ruka v ruke s tým uh, trhom uh, vedomostí. Takže ako vy uh, chcete zachovať uh, tento podstatný charakter piliera vedeckého programu pre EÚ, hoci mm, stále viac členských štátov viac a viac vyslovuje svoju podporu takej spolupráci à la carte v zmysle toho, čo bolo dohodnuté v Ljubljane. A ako majú teda vlastne v týchto konfrontáciách s ministrami sa vyjadrovať e, veci? I think it's going to be incredible. Ja si myslím, že to bude mimoriadne dôležité, aby sme výskumníkov, tak povediať, zmobilizovali. Vy ste sama povedali, že niekedy skrátka vznikajú konflikty s členskými štátmi. A niekedy takéto konflikty sú skrátka potrebné. Bola by som rada, keby to tak nebolo, ale každý musí bojovať za seba. A keď komisár ide do rady, tak e, samozrejme predloží také projekty, ktoré niektoré štáty uspokoja niektoré naopak. Uh, Takže toto je normálne. A musíme sa snažiť podporovať výskumníkov tak, aby sa dosiahli tie ciele, ktoré boli v rámcovom programe pre výskum stanovené. Robíme to v rôznych oblastiach, je to zjednodušovanie, potom je to kontrola, o tom som s pánom Odím, ďalej sú to oblasti napríklad Európsky plán eh, obnovy, že tento funguje. Zapájajú sa do toho súkromní aktéry, ktorí profitujú z verejných prostriedkov, teda aby tu bol výskum najvyššej možnej kvality, základný ako aj aplikovaný výskum a potom z toho vyrastú pracovné príležitosti posledstvom inovácií. Takže bola by som, keď sme tu mali inovačnú politiku pre európske spoločenstvo ako celok. Ja si myslím, že mobilita výskumníkov je dôležitá, že je dôležitá spolupráca, koordinácia výskumných prác prebiehajúcich členských štátov. A takto dosiahneme vedomostnú ekonomiku, ktorá bude vybavená do budúcna, ktorá zlepší životy v spoločnosti a ktorá prinesie tie toľko potrebné pracovné miesta a vytrhne nás tým z krízy. Pani Trautmann, nech sa páči, doplnková otázka. Áno, keďže ide o výskumníkov, chcela by som sa opýtať, aké sú vaše ciele a môžete ich kvantifikovať, pokiaľ ide o e, napríklad sa počet alebo miesto žien medzi výskumníkmi. Well, this is a, an issue. Women in science is... Áno, ženy v vede, to je len taký zlomok celkovej situácie, celkového postavenia žien v spoločnosti. Kde teda sú ženy vo vede? Na úvod sú tu určité ženy, e, potom musia sa stiahnuť z verejného života, z profesionálneho života, pretože majú rodiny a potom je ťažké vrátiť sa znova na pracovisko. Takže ja by som bola rada, aby tu bolo od začiatku viac žien. A my keď napríklad v Írsku robíme výstavu, robíme um, takéto podujatia pre mladých výskumníkov, tak viem, že tam ženy často sú málo zastúpené. Musíme zvýšiť ich e, účasť. Musíme ich podporovať od raného štádia, musíme zlepšiť ich pracovné a životné podmienky. A ja vidím určité odvetvia, určité oblasti, kde ženy úspešne pôsobia vo výskume, aby sa ostatné odvetvia poučili o takýchto odvetví kde to veľmi dobre funguje. Takže toto je pre mňa veľmi dôležitá vec ako ženu. Ja si nemyslím, že by mali platiť nejaké kvóty, ale myslím, že by si mali stanoviť určité ciele, lebo keď si stanovíte cieľ, tak ho skladka môžete dosiahnuť a môžete monitorovať dosahovanie týchto cieľov. Angelika Nibler. Pani Nibler, ďakujem. Jan Quinn, ich würde gerne mal sitze hier auf der anderen Pani kandidátka, tu ma vidíte. Pani kandidátka, dovolte mi ešte raz sa venovať odburovaniu byrokracie. Vy ste posledných 9 rokov boli členkou výboru, pardon, dvora auditorov a vašou úlohou tam bolo kontrolovať ostatné európske inštitúcie. Teraz sa však neuchádzate o miesto komisárky pre rozpočtovú kontrolu, ale chcete byť komisárkou pre výskum. Ja v tomto výbore pôsobím 10 rokov. 10 rokov sa spájam, um, komunikujem s predstaviteľmi výskumnej obce a neustále sa mi dostáva do uši, že tá byrokracia jednotlivých uh, programov je pre nich obrovským problémom. Takže moja otázka na vás, vy ste dlho pôsobili ako auditorka, a moja otázka znie, ako nás presvedčíte, že nechcete vychádzať pri vašej politike eh, z toho princípu kontroly, ale z princípu dôvery. Vy už ste kolegom povedali, že došlo k značnému zníženiu byrokracie to aj uznávam, ale moja otázka znie, čo by sa dalo urobiť ešte, čo konkrétne chcete urobiť vy počas vášho funkčného obdobia. Pani Genkvin, nech sa páči. Ďakujem, pani Nibler zjednodušovanie. V tejto súvislosti som pánovi Odimu povedala, že dvor auditorov keď sa pozriete na ten jednotný audit, tak to bol práve dvor auditorov, e, ktorý hovoril o tej rôznej miere chybovosti v rôznych oblastiach politiky, pokiaľ ide o výkon európskeho rozpočtu. Hovorili sme o tej prirodzenej miere chybovosti. Ja sama, keď ma potvrdíte v tejto funkcii, vydám oznámenie, pokiaľ ide o zjednodušovanie. Takáto interinstitucionálna rozpráva sa rozbehla o tomto, tejto prirodzenej miere chybovosti, tolerovateľnej miere chybovosti. A ja si myslím, že by že my sme všetci na jednej lodi v tejto súvislosti. Ja už som spomínala, aké výsledky sa dosiahli v oblasti odborovania byrokracie, zjednodušovania, ale sú tu ešte aj ďalšie veci, ktoré je potrebné realizovať. Keď eh, toto hodnotenie v polčase rámcového programu mám dispozícii, tak uvidíme, kde je ešte možné niektoré veci zjednodušovať. Ja si myslím, že menej pravidiel produkuje menej chyb, takže tá dôvera je dôležitá. Paušály to je otázka, ktorou je potrebné sa zaoberať a zaoberať sa tým samozrejme budeme počas tej revízie rámcového programu 7. Takže sme na tej správnej ceste, musíme spolupracovať, potrebujeme vašu podporu, aby sa nám to podarilo v tejto interinstitucionálnej rozprave, ktorá prebieha, pokiaľ ide o zjednodušovanie. Nech sa páči, pani Nibler, doplnková otázka. Ďakujem pekne za vašu odpoveď ktorá ma veľmi potešila, ak som vás správne pochopila, tak vravíte, že pre menšie projekty, ktoré chcete realizovať, že preto by mohli v budúcnosti platiť jednoduchšie pravidlá ako pri tých väčších, komplikovanejších eh, projektoch, ktoré si žiadajú väčšiu mieru kontroly. Doplnková otázka sa týka účasti priemyslu v minulých rokoch sa zvýšil, pardon, sa pardon, znížil, znížila účasť eh, priemyslu, na programoch podľa rámcového programa, takže, programu, takže máte prosím nejaké ná, nápady, ako motivovať eh, zástupcov priemyslu, aby sa viacej zúčastňovali týchto projektov? Nech sa páči, pani kandidátka. Áno, veľmi dôležitá je motivácia, či už sú to malé a stredné podniky alebo nejaké veľké firmy. Pozrite sa napríklad na tie spoločné technologické iniciatívy, tých je 5, veľmi dobre fungujú, napríklad v oblasti inovatívnych e, liečiv, toto je veľmi dôležité, veľmi dobre sa to rozvíja, potom iniciatíva Clean Sky, čisté nebo, toto je veľmi zaujímavá oblasť. Ďalšia generácia lietadiel. Uh, zaoberáme sa palivovými bunkami, chceme e, nahradiť e, benzín v autách a všetky tieto iniciatívy vzýšli z technologických platformiem, boli vytvorené s cieľom zapojiť podniky, či už veľké alebo tie menšie, zapojiť ich do rámcového programu, tak aby ho využívali. Áno, mnoho podnikov teraz externalizuje svoj výskum, nerobia výskum sami, ale zadávajú ho. A my musíme, podľa mňa, v tejto zložitej situácii podporovať takúto účasť. Môžeme sa možno poučiť od Fínska, pretože Fínsko sa presne rozhodlo ísť cestou inovácie v boji proti kríze, ktorá vtedy vo Fínsku vládla. Takže Takto by sme mohli spolupracovať s členskými štátmi, pretože ide o vedomostnú ekonomiku, ide o investície do budúcna, ide o to, aby sa výskum dostal na trh, aby sa mohli vytvárať v končnom dôsledku pracovné miesta. Nech sa páči, kolega Gírek. Pani Queen, skutečná aplikácia bádaň univerziteckých... Vážená pani kandidátka, efektívne uplatňovanie výskum, výskumu na univerzitách, to by bolo do, dobrá, to bolo dobrou vecou, ale musíme tam riešiť otázky, ako duševné vlastníctvo. Sú tam aj vysoké náklady práve na ochranu tohoto duševného vlastníctva. Vidíme tam aj vysoké náklady, ktoré sa týkajú ochrany patentov, prístupu k ním. A potom sú tu aj tém, veci, ktoré sa týkajú softvéru. Potom je tu ďalšia téma GMO a farmaceutické produkty. A teraz moja otázka. Aká je vaša politická vízia, ktorá by viedla k rýchlemu riešeniu týchto problémov a špecificky tu myslím európske patenty? Danke. Ďakujem pekne, pani Gegenquin. When I spoke earlier, I identified... Už som, keď som, už som hovorila o patentoch a že je to veľký problém, ktorý musíme riešiť. V posledných 30 rokov sme vykonali veľa práce, ale ešte to nie je všetko e, spra- spravené, takže ešte máme prácu pred nami. Toto žiaľ nie je iba v mojich rukách. Patenty, to je aj téma napríklad kolegu Barniera. Ja môžem prislúbiť, že budem úzko spolupracovať s pánom Barnierom, by dva budeme potvrdiť v našich funkciách a budeme sa snažiť vykonať ten posledný krok v tejto oblasti. Je to veľmi dôležité a zásadné pre výskumníkov. Náklady na patenty sú 20 krát vyššie ako v USA, v Európe a okrem toho udržací patent, čo je ešte horšie, to stojí asi 50 až 60 krát viac ako v USA. To znamená, že musím nájsť určitú cestu, ako prelomiť tieto problémy a otvoriť dvere poskytnúť podporu a zároveň ochranu pre, na, pre európskych výskumníkov. A môžem vás ubezpečiť, že spravím všetko a preto spolupráce s pánom Barnierom, aby sme zabezpečili to, aby komisia mohla v tejto oblasti spraviť posledný krok. Ďakujem. Gierek, na... Pán Gierek, doplňujúca otázka? A prosím vás, mikrofón si zapnite. Áno, i trudný. E, myslím, že e, treba poprosiť. Samozrejme, chápem, že toto je veľmi zložitá téma, a zároveň si myslím, že bude si to vyžadovať veľkú odhodlanosť z vašej strany, aby ste presvedčili vašich kolegov, aby skutočne riešili tento problém, lebo skutočne je to veľmi zložité. Pevne verím, že moje skúsenosti z minulosti, keď som bola politička v Írsku, dokázali, že moje odhodlanie je pomerne veľké, keď to je treba. A ako som už povedala, ja som človek, ktorý sa snaží niečo robiť, snaží sa konať, Viem, že musí je nutné diskutovať, rokovať, ale samozrejme v rámci rokovaní nie je možné dosiahnuť všetko. My sme spravili už toho veľa, ale musíme spraviť teraz ten posledný krok. A určite nebudem o tom hovoriť, budem na to pracovať v úzkej spolupráci s pánom Barnierom. Ak on teda bude potvrdený, aby sme spoločne zabezpečili to, že tento posledný problém a prekážka, ktorá bráni dobrej spolupráci výskumníkov v Európe, sa prekoná a aby sme my konečne mali európsky patent, ktorý si ľudia môžu dovoliť, ktorý nespôsobuje nevýhody pre európskych výskumníkov a v porovnaní pre všetkých výskumníky USA. Ďakujem. A teraz kolegyňa Carvalho. Pán predseda, pani dezignovaná komisárka, Európsky výskumný priestor, spomínali ste, že to je niečo veľmi zásadné pre Európu akým spôsobom by komisia chcela vybudovať tento európsky výskumný priestor prostredníctvom programov spoločenstva alebo programov členských štátov, ktoré by mali európsku dimenziu? Máme, máte tu dostatok nástrojov? Máme tu už nejaké nástroje, niečo ste z tejto oblasti spomínali, ale potom sú to články 69, ktoré nutné spomínať, Akým spôsobom sa môžu využívať tieto nástroje? Chcete ich využívať alebo chcete vytvoriť nové, aby ste to popohnali dopredu? A aký je váš názor na Európsku výskumnú radu a Európsky technologický inštitút, aby sa teda vybudoval tento Európsky výskumný priestor? Nech sa páči, pani kandidátka. Európska výskumná rada, to je centrum excelentnosti, to musíme podporiť a ja to rozhodne budem podporovať. Čo sa týka tých iniciatív, ktoré by doplňovali alebo vlastne vytvárali tento výskumný priestor, z časti som už to spomínala, Myslím si, že tie nástroje, ktoré máme, nie sú dostačujúce. Potrebujeme viac iniciatív a viac nástrojov. Musíme tu mať článok 169, kde budeme mať bonusové projekty. Musíme zapojiť aj Baltikum do tejto činnosti. Dôležité je sa zabrať na HIV, tuberkulózu a maláriu. Toto musíme riešiť. Máme tu e, množstvo projektov, ktoré sú verejné. Potom aj tu je súkromný sektor. Aj tento musí ísť rovnakým smerom. Máme tu spoločnú technologickú iniciatívu, už som to spomínala predtým, toto je všetko veľmi dôležité, lebo tieto iniciatívy sú veľmi zásadné pre oblasti, ktoré sa budú týkať globálnych zmien spoločnosti, ktoré sa týkajú nás všetkých nielen Európanov, ale aj celého sveta. Musíme byť lídrami na trhoch. Musíme mať trhy pre produkty, ktoré ešte neboli vyvinuté. Dôležité je napríklad hovoriť o ochranných odevoch, či sa to už týka požiarníkov, alebo rybárov, alebo iných povolaní. Je tu množstvo oblastní, potom dôležité aj elektronické zdravie, energie. To sú všetko nástroje, ktoré vyplynuli z tej európskej technologickej platformy v rámci spoločných technologických iniciatív. Zároveň nesmieme zabudnúť aj na to, že tu máme túto radu, ktorá aj rozhodla o e, pláne na obnov- hospodárskej obnovy. Dôležité je aj princíp verejno-súkromného partnerstva. Ide tu o energeticky efektívne budovy, zelené vozidla, automobily. Toto sú všetko oblasti, kde môžeme vybudovať tento európsky výskumný priestor kde sa môžeme snažiť odburávať duplikáciu, kde môžeme vytvárať možnosti pre Európanov. Ak pôjdeme touto cestou, podľa môjho názoru dosiahneme takú výskumnú politiku, ktorá v končnom dôsledku vytvorí pracovné miesta. A toto sú vlastne inovácie, na to slúžia. Pani kolegyňa Carvajo. Ďakujem pekne. Ja by som ešte chcela zdôrazniť jednu vec. Práca Európskej výskumnej rady pri výskume, pri vybudovaní výskumného priestoru. Ako by ste to chceli zmeniť na paneurópske centrum, kde by boli eh, eh, kde bola národná a regionálna úroveň, ako chcete vlastne zapojiť aj Európsky parlament do tohoto procesu. Technológie, samozrejme, to je katalizátor pre potrebné reformy, to sa týka aj vysokých škôl a výskumných centier. Nech sa páči, máte slovo. Ako som už povedala, ide o to, aby sme pri cezhraničnom výskume podporovali excelentnosť a sme veľmi radi, že v rámci ERC už Európskej výskumnej rady máme aj nositeľ Nobelových cien. Hrozne chcem mať v Európe viacej nositeľov Nobelových cien. A táto rada má rozličné mechanizmy a myslím si, že dôležité je s tým smerom, ako ste povedali pani Karvalio. Musíme si pozrieť to, čo dobre funguje, musíme spraviť všetko preto, aby úspech tejto rady bol udržateľný aj v budúcnosti. To znamená, že sú tam určité kroky, ktoré musíme vykonať a samozrejme musíme zlepšiť regulatórny rámec, pod ktorým vlastne to funguje. Toto je veľmi dôležité, týka sa to excelentnosti, výsledkov, týka sa to zabezpečenia toho, aby sme pripravili všetkú regulatórnu podporu, ako potrebuje eh, táto rada. A môžem vás ubezpečiť, že ja spravím všetko preto, aby sa to podalo v budúcnosti. Bedanke mich und als nächstes Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Valean. Madame Gigen. A... Ďakujem pekne. Ja pochádzam z východnej Európy a preto by som chcel odpovedať otázku, ktorá sa týka výskumu práve v tomto regióne. Čo sa týka výskumníkov zo strednej a východnej Európy, Vieme, že oni sú konfrontovaní s väčšími bariérami, čo sa týka využívania rôznych európskych fondov. Máme tu aj 7. rámcový program, to sa to tiež týka. Aké sú vaše úmysly v tejto oblasti na to, aby sme využili kapacity z celej Európy na to, aby sme vytvorili partnerstvo, podporovali aj výskumníkov zo strednej a východnej Európy, aby boli zapojení do európskych projektov a aby prispeli k vytvoreniu európskeho výskumného priestoru. Thank you. Thank you, Mrs. Valian, for the... Ďakujem pekne pani Valian za otázku. Ja sa pozerám na európsky výskumný priestor tak, že pre mňa je tam 27 členských štátov, aj keď som si vedom a samozrejme toho bodu, ktorý ste spomenuli, že sú tam určité problémy. Poprvé, ide o infraštruktúru, kde môžem pomôcť v rámci e, rámcového programu, kde môžeme, môžeme využiť niečo z tých 86 miliard eur, ktoré sú k dispozícii štrukturálnych fondov, aby sme vybudovali infraštruktúru, ale zároveň, aby sme vybudovali aj kapacity lebo kap- infraštruktúra je jedna vec a zároveň musíme vybudovať aj kapacity v menších členských štátov, bez hľadu na to, či sú v strednej, východnej Európe alebo niekde inde. Vybudovanie spoločného výskumného priestoru to je dôležitou súčasťou európskej politiky a 27 členských štátov na tom musí spolupracovať. Keď si pozriete výskumnú infraštruktúru, tak bolo tam identifikovaných 44 veľkých projektov, pričom už 10 z nich funguje a jeden z nich je výborným príkladom toho, čo je možné spraviť v menších členských štátoch. Napríklad máte Maďarsko, Rumunsko, Českú republiku, ktorí spolupracujú a snažia sa budovať istú formu infraštruktúry. To znamená, že toto je oblasť, kde je možné spolupracovať, pre všetkým menšie štáty, môžu spolupracovať aj s väčšími štátmi napríklad. Takže budujú infraštruktúru a snažia sa vytvárať kapacity, ktoré, ktoré sú veľmi zásadné. Ja by som nechcela rozlišovať alebo rozdielovať medzi tým, či je to veľký alebo malý členský štát. Všetci sme z Európy, všetky členské štáty musia spolupracovať v oblasti výskumu. Ak nechceme e, strácať šance, čomu dochádzalo v minulosti, lebo bola to veľká miera diverzifikácie, potrebujeme mať koordináciu a nesmieme sa toho báť. Páči pani Valen, doplňujúca otázka. Well, I do appreciate you are aware of the... Cením si to, že ste si vedomá tohoto problému a my, nemyslím si, že je to otázka toho, či to je veľký alebo malý členský štát, čo sa týka výskumu, lebo samozrejme tam nejde o počet obyvateľov, ale sú štáty, kde, ako ste to spomenuli, kde infraštruktúra je rozvinutá menej a niekde viac. A veľmi si cením to, že ste si vedoma tohoto problému a pevne verím, že e, v tejto oblasti potom v Európe niečo vykonáte. Výborne, ďakujem pekne. A teraz kolega pán Misleroj. Ďakujem. Práve ste vyjadrili svoj jasný názor na synergie medzi štruktúrálnym fondami, rámcovým programom a ECP. Chcel by som vedieť, Eh, ako dlhodobý môže byť tento prístup? Či to je aj eh, na obdobie po roku 2013? Ja si myslím, že áno, ale môžete by, mohli by ste predniesť svoju víziu, či to je teda mm, len do roku 2013 alebo aj na neskôr. Druhá otázka, malé a stredné podniky, ktoré zaostávajú v účasti a to je akceptovateľné, pretože oni tvoria pracovné príležitosti, oni implementujú všetky tie inovácie. Takže čo urobíte konkrétne v tejto veci, možno v rámci nejakého hodnotenia v počase tohto rámcového programu. Čo sa týka malých a stredných podnikov, musíme byť prísnejší, potrebujeme nejaké ciele, kvóty alebo už čokoľvek, pretože inak mm, sa to nedá zmeniť. Mohli by ste nám naznačiť, ako uvažujete v tejto veci? Small and medium size. Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Ich 25 miliónov a predstavujú 66 e, pracovných príležitostí v Európe. Takže sú dôležité pre nás všetkých a musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich zapojili do ešte väčšej miery v rámcovom programe. Ako to dosiahnuť? E, povedali, e, teda je tu stanovený ten 15-percentný cieľ, bohužiaľ ten cieľ nebol splnený, bolo to len 13,4 a je to kľúčovou prioritou pre mňa, aby to percento sa zvýšilo z 13,4% počas môjho volebného obdobia, ak budem eh, potvrdená v funkcii. Myslím si, že môžeme urobiť celý rad vecí. Môžeme eh, sa pozerať napríklad na výzvy eh, v oblasti výskumu. Môžeme to napríklad viac prispôsobiť tomu, o čom majú záujem malé stredné podniky. No a možno v nadchádzajúcich výzvach a pracovných programoch by sme mohli špecifikovať, ja by som teda chcela e, upresniť a zacieliť tieto výzvy najmä na tematické oblasti, e, o ktoré majú malé a stredné podniky mimoriadný záujem. Myslím si, že musíme Mm, a zrealizovať široké konzultácie, pretože musíme e, sa dozvedieť od e, kľúčových zainteresovaných, e, o čo im presne ide, o, o čo majú záujem, kde vidia možno určité mm, bloky a prekážky a ako to prekonať. Musíme samozrejme zvýšiť kapacity rámcového programu, vy, využiť tieto kapacity. Momentálne spolufinancujeme spolu malým, s malými a strednými podnikmi, plus eh, tu máme tie nedávno rozbehnuté Eurostars eh, v rámci článku 169. No a máme tu ten finančný nástroj na zdieľanie rizika s Európskou investičnou bankou. Mm, tento nástroj je zameraný naozaj na veľmi eh, špičkovú technológiu, ale možno je spôsob, ako zapojiť EIB vo väčšej miere a ja by som to naozaj rada podporila. Chcela by som, aby sme si stanovili takú úlohu, ak budem potvrdená ako komisárka, aby sme sa pozreli na celú túto oblasť, kde môžeme rozšíriť našu spoluprácu, mm, kde môžeme využiť napríklad e, rizikový kapitál EIB a tak ďalej, aby sa ešte viac malých a stredných podnikov mohlo na tom podielať. Ďakujem pekne, kolega Fannisterov, ešte Doplňujúca otázka. Áno, pán predseda, vrátim sa k prvej časti otázky. E, neviem, či môžete sa vyjadriť e, k tým synergiám m, mm, medzi tými 54 z rámcového programu, 86 miliard potom je zo štruktúrnych a regionálnych fondov. E, potom sú tu takisto mm, obecné regionálne fondy, a to sa všetko dá veľmi dobre využiť na posledenie Európy v budúcnosti. Môžem teda od vás počuť ten záväzok že vám pôjde práve o takúto kombináciu. Chcem, aby tu bolo to dlhodobejšie nasadenie, dlhodobejší záväzok. Myslím, že politiku pre úniu ako celok nezrealizujeme, ak tu nebude synergia a tá synergia musí pokračovať, pretrvať. Nevidím to ako niečo nové, pretože už to tu máme, už na tom pracujeme a musíme v tom pokračovať. Musíme to posunúť vpred a to neznamená, že keď nastane rok 2013, tak si povieme, no a to je všetko. E, a to, ak ja budem potvrdená vo funkcii, ako aj ďalší e, dezignovaní komisári, môžeme si zobrať e, za hlavné ťažisko našej práce. Ja viem, ako sme my využívali štruktúrne fondy v minulosti, aby sme sa teda z veľmi chudobnej ekonomiky stali vedomostnou ekonomikou. Uh, a ekonomikou, kde dokážeme vytvárať blahobyt a to sme urobili prostredníctvom dobrého a rozumného využitia štrukturálnych fondov. A myslím si, že to sa dá urobiť aj v budúcnosti a určite budete mať moju podporu. Som na vašej strane a plne takúto pokračujúcu, pokračujúcu synergiu podporujem. Ďakujem pekne. A kolegyňa Merkis, ďakujem. Som veľmi rada, Eh, keď počúvam to, čo hovoríte o malých a stredných eh, podnikoch, pretože momentálne len jeden z desiatich dostáva podporu v rámci tohto rámcového programu, ale chcela by som sa venovať trošku inej otázke. Eh, veľa ste, pani Gegen Queen, hovorili o výskume a málo alebo menej o inováciách. A pre mňa inovácie, inovácie to je niečo iné než výskum. A um, o čo mne naozaj ide, je vlastne kvázi komercionalizácia výskumu alebo vedomosti, aby sa z toho naozaj stali inovatívne produkty. Pretože inovácia je podľa mňa to, že sa ten produkt dostane na trh. A berme to vážne. Vo vede sme dobrí, sme veľmi dobrí vo výskume v Európskej únii. Avšak nie sme až takí dobrí v pretahovaní to do skutočných výsledkov, do produktov keď hovoríme napríklad o tej zelenej ekonomike, keď hovoríme o pracovných príležitostiach, hovoríme o inováciách súvisiacich s malými a strednými podnikmi, tak musíme to prepojiť všetko na trh. Okay, Of course, innovation. Samozrejme, inovácia súvisí s trhom a hovoríme uh, research to retail, čiže aby sa práve ten výskum dostal aj do obchodov. A to je ten uh, smer vpred Eh, urobil sa vynikajúci výskum, eh, bolo to veľmi dobre podporené a teraz treba dostať to všetko na trh, treba pomôcť podnikom, ktoré ten výskum potrebujú eh, výsledky, aby k nim mali prístup, aby ich mohli využiť, sporiadavať sa so všetkými tými globálnymi výzvami, či už ide o energetiku, klimatické zmeny, potravinovú bezpečnosť, zdravie, medicínu, starnúce obyvateľstvo. My musíme ten výskum, ktorý tu je, využiť aj na komerčné účely, aby sme tu naozaj priniesli produkty, aby sme v končnom dôsledku mali tie produkty, ktoré sú potrebné na to, aby sme uh, sa vysporiadali s tými veľkými výzvami, pred ktorými stojíme. Ale takisto, aby sme zabezpečili uh, budovanie lepšej spoločnosti v budúcnosti pre ľudí. Uh, musíme inovovať. Inovácia nie je zodpovednosťou jedného komisára, nie je to zodpovednosťou jedného členského štátu. Je to naozaj prierezová politika a všetci spolu, eh, či už je to energetika, životné prostredie, priemysel, podnikanie, všetky tieto oblasti sa musia podieľať na využití výskumu, vynikajúceho výskumu, ktorý tu máme, aby sme sa dopracovali k tým produktom. A musíme teda odborať tie prekažky, o ktorých som už hovorila, či už je to v oblasti patentov, či už je to v oblasti duševného vlastníctva. Všetky tieto prekážky treba odstrániť, aby sme mohli výskum využiť, zrealizovať, inovovať a vytvoriť pracovné príležitosti. A ešte raz pani Merkis. Avšak vy ste mm, designovaná komisárka pre výskum a inovácie a to je v podstate moja obava, že inovácie by mali byť horizontálnou témou v komisii a pán Baroso bohužiaľ povedal, že a, a chvála Bohu, pán Baroso povedal, že inovácie sú jeden z jeho hlavných cieľov a že na jar 2010 predloží nejakú inovatívnu alebo agendu pre inovácie. No a čo to znamená? Bude vás usmeňovať pán Barroso, alebo vy budete usmeňovať ostatných komisárov? <laughs> I'm sure Mr. Barroso is very interested in my reply. A určite aj pán Barroso by rád počul moju odpoveď. No môžem vám povedať, že Ak ma potvrdíte, ja budem veľmi uh, razantne sa presadzovať v komisii. Samozrejme, inovácie sú prírezovou témou. Už som spomínala rôzne portfólia, ktoré sa na tom podiela. A ja budem viesť skupinu komisárov zodpovedných za inovácie, aby sme spoločne posunuli vpred politiku inovácií tak za komisiu, ako aj pre celú Európu. Nemôžeme to robiť jednotlivo, individuálne. Všetci e, majú svoju trošku, ktorú môžu do mlyna e, prispieť. Napríklad Nelly Cruz má zodpovednosť za oblasť digitál... digitálnu, pán Atiga za energetiku, pán e, Tajani tiež e, tu má svoj e, dielik, ktorým prispieje do celého toho obrazu, ale mojou zodpovednosťou bude, aby som viedla e, týchto komisárov, aby sme zosúladili naše politiky do veľmi jasného rámca, pretože ja nie som fanúšikom nejakého veľkého rečnenia a výborov, ktoré neustále len, len rečnia a skutek utek, takže ja naozaj chcem vidieť činy, ja si myslím, že musíme dosiahnuť túto našu víziu EU 2020 a tá vízia e, tiež e, môže využiť e, výskum a inovácie. Ja nebudem nejaká tichá myška, ja budem razantná, ale budem kolegiálna. A slovo pani Rivasi. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi spokojná s tým, čo ste povedali, že sa definujete ako politička. A dúfam, že budete naozaj akčná a ekologicky kompatibilná. Um, sú tu dva čierne body, ktoré mm, považujem za dôležité v rámci rozpočtových orientácií rámcového programu. Prvý čierny bod to je eh, jadrová energetika. V rozpore s tým, eh, čo tu zaznelo, jadrová energia No, tam má astronomické sumy, ktoré sú e, na to danované. Je to 63% rozpočtu na výskum a vývoj v oblasti energií. A je to špecificky určené len pre jadrovú energiu. A druhá vec sú nanotechnológie. Chcela by som, aby ste si uvedomili tú skutočnosť, že je tu veľký e, rozvoj a diseminácia nanotechnológií a nanočiastočiek, či už je to v oblasti e, spotrebného tovaru alebo potravín a tak ďalej. A len jed, ten e, rozpočet je venovaný na hodnotenie rizika. Čiže chcela by som sa pýtať, či ste ochotná znížiť ten rozpočet na jadrovú energetiku a na druhej strane zvýšiť rozpočet na hodnotenie zdravotných rizik e, súvisiaci so s nanotechnológiami. Ďakujem pekne, pani Gegenquin. I don't want to reduce... Nechcem veľmi stručne na úvod. Nechcem znižovať rozpočet v žiadnej z oblastí, na ktoré, za ktoré bude mať zodpovednosť. A to je práva vec. Uvidíme, čo sa stane, keď e, sa veľmi podrobne budeme zaoberať rozpočtom. E, jadrová energetika pre mňa je nesmierne dôležitá. Ostáva technológiou, ktorú si vylia mnohé členské štáty. Je to bezuhlíková technológia a mali by sme zachovať úroveň výskumu a rozvíjať to ako alternatívu pre tie členské štáty, ktoré v tom chcú pokračovať. Ale mm, komisia by nemala členským štátom hovoriť, aký energetický mix im e, vyhovuje. To je otázka pre členské štáty a to sa veľmi jasne uviedlo aj v Lesiavonskej zmluve. A nemusíte sa obávať, ja do toho určite zasahovať nebudem. Keď sa pozriem na Euratom, na vzdelávacie aktivity v oblasti jadrovej energetiky. E, tam je 2,7 miliard. A toto tam ostane zachované. A čo sa týka nanotechnológií, e, o tom sa musím trošku viac e, dozvedieť. Ja som niekedy nevedela ani, čo sú to vôbec nanotechnológie, takže teraz som sa pozerala aj na mm, nejaké podrobnosti. Potenciálne uplatnenie je veľmi dôležité, dôležité v medicíne, napríklad pri cieľnom liečení rakoviny. No, čo sa týka všetkých, no, napríklad v energetike, môžeme mať efektívne e, solárne články a tak ďalej. Takže nanotechnológia je kľúčovou technológiou, ktorá je nesmierne dôležitá pre rast európskeho priemyslu. Uh, čo prinesie viac pracovných príležitostí a mnohé z týchto sú relevantné aj v oblasti malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov. Takže aby som sa vrátila k tej vašej pôvodnej otázke, podľa mňa nejde, pani Ramasi, o to, že sa rozhodneme, že niekde skrátime podporu v jednej oblasti, aby sme ju zvýšili v inej oblasti. Musíme sa pozerať na rozpočet pre túto oblasť ako celok mm, a dúfam, teda ak budem eh, podprvnená vo funkcii, že sa mi podarí zachovať ten rozpočet v tom rozsahu, v akom je a s vašou podporou a s podporou všetkých, ktorí tu sú, budeme môcť pracovať na zachovaní toho, čo máme a možno aj presadzovaní mm, mierneho navýšenia rozpočtu. Ďakujem. Pani Rivazi. Áno. V prípade krízy dôvery občanov voči vede ste za to, aby sa umožnilo financovanie pilotných výskumných projektov, ktoré navrhujú občianské e, združenia e, v, v rámci rámcového e, programu, tak ako to urobil váš predchodca. Čiže ide o výskum, pilotné projekty a teda ide o výskum, ktorý presadzujú napríklad občianské uh, združenia. Pani gagin Quinn. The support that, um... Podpora ktorú dal môj predchodca pán Potočník a e, to, čo po ňom ostalo zachované, môžete byť si istá, že to budem podporovať, že sa to bude ďalej rozvíjať. A myslím, že urobil úžasnú prácu v oblasti výskumu a ja by som chcela v tom pokračovať a podporovať to. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a slovo pá, má pán Tošenovský ktorý sedí za vami, takže je to trošku komplikované. Vice President. On je jeden z našich podpredsedov. Pán predseda, pani Gegenquin, mnoho sa už hovorilo o význame výskumu inovácie. My sme vo výbore, kde je nám to všetkým jasné a o to sa usilujeme, takže nebudem opakovať, aby som šetril čas. Chcel by som sa opýtať na veľmi významnú vec, o čom ste už trošku hovorili a to je súboj o to, aby sme ako Európa boli konkurencieschopní a o tom rozhoduje inovačný cyklus, ktorý bohužiaľ v Európe oproti azijským trhom a Amerike je ešte stále veľmi dlhý a ako ste viacka hovorili, ste politička. E, mne sa to veľmi páči. Aký máte nápad? Eh, ako sa napríklad vysporiadať s tou byrokraciou, ktorá nesmie predlžuje tie inovačné cykly? Mm, teda, aký je váš nápad, ktorý by to zmenil? Danke sehr. Frau Kollegin. Ďakujem. A myslím, že keďže výskum, inovácie a veda sú naozaj v centre európskych politík, tak ako si to prijal predseda Barroso, kľúčovým prúkom, e, ako pomôcť Európe prekonať e, ekonomickú krízu, e, politika, ktorá bude hybnou silou Mm, obnovy v Európe môže byť práve táto. A teda všetko, čo sa dá urobiť v oblasti zjednodušenia, a, vrátim sa k tomu, a vraciam sa k tomu stále znova a znova, pretože je tu obrovské množstvo vecí, ktoré musíme hovoriť rýchlo, aby sme dokázali inovovať, aby sme dokázali vytvoriť inovačnú politiku, ktorú bude vnímať priemysel. Budú to vnímať, že to berieme vážne, že naozaj chceme podporiť transfery výskumu, inovácií v pracovných príležitostiach, čiže akékoľvek eh, opatrenia bude treba urobiť v oblasti zjednodušenia, či už ide o malé sredné podniky, pokiaľ ide o technologické iniciatívy, eh, pokiaľ pôjde o spoločné programovanie a tak ďalej. Musíme pomôcť a realizovať prvky a nástroje, ktoré Mm, inovácie dostanú do celej únie. A komisia to vníma ako dôležitú zodpovednosť a preto sa musíme pozrieť na všetky prvky inovácií pod mojim vedením, ak budem potvrdená, a musíme z toho robiť politiky, ktoré idú prierezovo cez celú komisiu, aby sa to dalo koordinovať a aby tam bola dobrá spolupráca. Kolega, jedna náfraga doplňujúca otázka. Ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa opýtať ešte k tomu, ako vidíte maximálne využitie jeden z na, jedného z najväčších výskumných projektov, veľkých projektov, ako je Galileo, e, práve napríklad pre takýto posun v inováciách. Galileo, as you know... Ako viete, Galileo nie je v mojej zodpovednosti a myslím, že diskusie boli veľmi dlhé. Bolo tam množstvo auditov a naozaj celý projekt Galileo bol veľmi podrobne prediskutovaný a predpokladám, že v konečnom dôsledku pán Tajany, ktorý zodpoveda za túto oblasť, bude v rámci tohto prierezového výboru v komisii, o ktorom som hovorila, pracovať práve na tom, aby vstupy z tejto oblasti sa dostali do výboru, aby sme mohli naozaj využiť tento obrovský inovatívny návrh Galileo, ktorý naozaj dlho trval, veľa stál, znepokojil mnohých tu a aj kolegov v rozpočtovom výbore. Takže, aby sme všetky tieto nástroje mohli využiť. A Galileo je ďalší nástroj, a je to veľmi známy nástroj, ktorý nám môže pomôcť vytvoriť politiku inovácií, ktorá zodpovedá potrebám priemyslu, reaguje na dopyt priemyslu a ukazuje priemyslu, že táto Európska komisia to berie vážne, pokiaľ ide o účasť priemyslu, zjednodušenie ich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 Vážená pani kandidátka, dovolte mi, aby som sa vám na úvod poďakoval za všetky odpovede, ktoré ste nám už poskytli. Máme pred sebou obrovskú výzvu, ktorou je vytvorenie konkurencie schopnej ekonomiky, tej najkonkurencie schopnejšej celosvetovo. Moja otázka teda sa teda bude týkať vzdelávania, oblasti vzdelávania, Inovácia sa musí stať prvkom vzdelávania. A moja konkrétna otázka znie, do akej miery budete podporovať vzdelávanie, napríklad e, vo forme podpory horizontálnych aktivít, ako napríklad prístup k širokopasmovému internetu, k e-learningu, teda vzdelávaniu cez internet, vzdelávaniu na diálku, ďalej výmena osvedčených postupov, podpora vzdelávania v oblasti vedy, vo vedeckých odboroch. Toto sú všetko prvky, ktoré by v konečnom dôsledku prispeli k, ku kvalite vzdelania v Európskej únii. Takže budete podporovať tieto aspekty vzdelávania? Yes, indeed. Yes, indeed. Thank you, Mr. Áno, máte pravdu. Ďakujem veľmi pekne, pán Boris, za vašu otázku. Iste viete, že oblasť vzdelávania spadá do kompetencie kolegyne Vasiliu. My už sme v kontakte, samozrejme neoficiálne, a hovorili sme o tom, ako komisár pre výskum môže pomôcť v tejto oblasti, v oblasti vzdelávania, pretože táto oblasť, Marie Curie a tak ďalej, toto všetko v, spadá do portfólia komisára pre vzdelávanie, pre výskum. Ale je dôležité, aby to všetko bolo v jednej oblasti, v oblasti vzdelávania. Mladí ľudia v minulosti boli motivovaní e, vykonávať profesie typu obchodníci, finančníci a tak ďalej, ale tieto oblasti sú momentálne pod tlakom, sú vyčerpané. Takže čo teraz hovoríme našej mládeži. Ak chcete nájsť zamestnanie, ak chcete cestovať po celej Európe, tak sa venujte výskumu. Ja by som bola rada, keby sa venovali vede a výskumu. Pani Vasíliu a ja, ak nás potvrdíte vo funkcie, budeme musieť spolupracovať pri e, hľadaní iniciatív, každá vo svojom portfólii, aby sme motivovali mladých eh, na rôznych úrovniach vzdelávania, na rôznych stupňoch vzdelávania, aby sa venovali práve takémuto štúdiu. A potom, keď vyštudujú, aby potom mali príležitosti naozaj pracovať po celom území Európskej únie, aby tu neboli takéto prekážky, aby mobilita bola zabezpečená, aby tu bola rovnaká ochrana, pokiaľ ide o sociálne, dôchodkové práva, pokiaľ ide o pracovné a životné podmienky a tak ďalej, aby sa čoraz viac ľudí venovalo vede, aby veda teda bola tak povediať sexy, aby bola atraktívna. Toto musíme urobiť. Máme nejaké celebrity medzi vecami? Zatiaľ nie, ale mali by sme také mať, aby mladí ľudia boli motivovaní. Pán kolega, chcete položiť doplnkovú otázku? Nech sa páči. Pytanie uzupevňujúce dotyczy e, perspektívy... Moja doplnková otázka sa bude týkať, týkať budúceho finančného výhľadu. Príprava tohto finančného výhľadu začne už budúci rok. Podporujete koheznú politiku, ktorá pokrýva aj podstatnú časť prostriedkov alokovaných na výskum. Mňa by zaujímalo, aký máte vy názor na koheznú politiku, najmä v oblasti výskumu a rozvoja. Nech sa páči, pani kandidátka. Áno, rozpráva o budúcom finančnom výhľade istotne bude mimoriadne dlhá, mimoriadne napínavá. Budeme sa venovať alokácii prostriedkov v rôznych oblastiach a kohezná politika je v tejto súvislosti mimoriadne dôležitá. Nemôžeme nikoho nechať na pospas svojmu osudu, my musíme všetkých spájať, a každému umožniť napredovať. A podľa mňa kohezná politika má dôležitú úlohu v tejto súvislosti. A výskum Skrátka musí byť súčasťou každej koheznej politiky, takže vás ubezpečujem, ak ma potvrdíte v mojej funkcii, tak budem veľmi úzko spolupracovať s kolegom pre koheziu, pre súdržnosť, aby sme spolupracovali, aby sme koordinovali kroky. Pokiaľ ide o finančný výhľad, ako dopadne, dopadne tá diskusia, to už je iná vec. Nemôžem teraz predbiehať samozrejme udalosti a vyjadrovať sa k tomu. Ďakujem pekne. Teraz som slovo pani Kuči tiež za výbor pre kultúru. Dúfam, že som to vyslovil správne. Sí. Um, ja sa ti Ďakujem pekne. Ja som mimoriadne spokojná s tým, že ste nám povedali, že už ste v kontakte s pani Vasiliu, teda s budúcou komisárkou pre vzdelávanie, pretože vzdelávanie je mimoriadne dôležité. A tu sme si iste zajedno. Výskum je jedným z motorov blahobytu a hospodárskeho rastu a preto potrebujeme jasnú stratégiu na európskej úrovni pre výskum, pre vedy, inovácie, tak aby stratégia 2020 bola úspešne realizovaná. Je tu niekoľko konkrétnych aktivít možno, ktoré by ste nám mohli menovať napríklad preškolovania, školiace aktivity. Sú tu nejaké špecifické programy, ktoré sa budú zaoberať e, nejaké nové mm, programy, ktoré budú reagovať na aktuálne technológie? Ďakujem. Nech sa páči, pani kandidátka. V prvom rade súhlasím s vami, že výskum je motorom rastu v súvislosti s stratégiou Európa 2020 zohráva výskum veľmi dôležitú úlohu program People. Spadá do portfólia kolegyne Vasiliu každom prípade to budú robiť exekutívne agentúry pre výskum, ktoré spadajú pod moju právomoc, pokiaľ je teda o konkrétnu realizáciu tých programov. Ona bude mať Európsky inštitút pre technológiu, pani Vasiliu, ďalej tie inovačné a vedomostné komunity, spoločenstva, tie budú spadať do portfólia pani Vasiliu. A samozrejme znova je potrebná tá koordinácia, koordinácia rôznych nástrojov, aby sme dosiahli zamýšľané ciele. Pokiaľ ide o univerzity a inštitúcie e, tej tretej úrovne, tie spadajú naďalej do môjho portfólia. Takže naozaj je mimoriadne dôležité, a preto som sa už aj spojila neformálne s pani Basiliu, je mimoriadne dôležité, aby všetky naše kroky, teda moje a jej, aby sa všetky doplňali. Toto sú dve politiky, ktoré musia ísť ruka v ruke sú teraz rozdelené do dvoch rôznych portfólií, ale kedysi boli v jednom portfóliu, v jednom danom a tam musí byť tá kontinuita. Keď budeme dobre komunikovať um, tak istotne dosiahneme vynikajúce výsledky. Na tretej úrovni, tom treťom stupni máme 3000 inštitúcií celoeurópsky, Mnohé z týchto inštitúcií však e, nefungujú dostatočne, nezapájú sa dostatočne do výskumu, takže sú tu veci, na ktorých môžeme spoločne pracovať s pani Vasiliu, aby sa tieto inštitúcie do toho výskumu viac zapájali. Iba 33 európskych univerzít sa nachádza v európskej špičke, teda medzi tými prvých, prvými 100 uh, e, univerzitami. Ďakujem pekne. Doplnková otázka, nech sa páči, pani Kučet. Ďakujem pekne. Ako ste povedali, je tu mnoho aktérov, ktorí sa zapájajú do tejto otázky. A mňa by zaujímalo, ako chcete celý tento sektor prepojiť všetkých týchto aktérov, tak aby tu naozaj bol ten úspech, aby naozaj školenia, vzdelávanie boli úspešné, či už ide o nových študentov alebo už o pracujúcich Znova hovorím o tých nových technológiách, aby sme ich využívali. Áno, znova opakujem, hovorí pani kandidátka, je potrebné, aby si vybrali túto kariéru, aby si vybrali takéto odbory na študovanie. Musíme ukázať, že toto je oblasť, kde po e, získaní diplomu môžu zohrávať dôležitú úlohu v spoločnosti, nájdu prácu budú ohodnotení, budú môcť využiť svoje vzdelanie na prácu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Toto je dôležité zdôrazňovať. Už som hovorila o o dôchodkových právach, o pracovných podmienkach, životných podmienkach a tak ďalej. Toto však musíme robiť vo veľmi úzkej spolupráci s komisárkou pre vzdelávanie. Ja pani Vasiliu poznám iba chvíľu, ale mám pocit, že s ňou budem schopná veľmi dobre spolupracovať. Komisia ako celok musí spolupracovať, celé kolegium. Nemôžeme si dovoliť pracovať izolovane. Ehm, Skrátka, musíme spolupracovať ako kolegium. aby sme dali Európskej únii takú politiku, ktorú potrebuje teraz v čase hospodárskej krízy. A ak sa nám to podarí, tak e, myslím, že to bude pozitívne pre Európsku úniu a ja sa naozaj pokúsim robiť všetko, čo bude v mojich silách, aby sa nám to podarilo. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ešte raz za výbor pre kultúru, pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne. Pani kandidátka, máme mnoho mladých výskumníkov, vedcov, ktorí by naďalej pracovali v tejto oblasti a samozrejme chcú pracovať za čo možno najlepších podmienok. Takže ako zastaviť brain drain, únik mozgov z Európy do iných častí sveta? A ako prilákať dobrých, kvalitných výskumníkov do Európskej únie. Na to samozrejme musíme zatraktívniť, zatraktívniť túto oblasť. Takže ako to chcete konkrétne urobiť? Pretože európsky výskum nedosahuje pokrok, o tom svedčia štatistiky. 3 HDP, to je stanovený cieľ, podľa Lisabonskej stratégie. A zatiaľ sme dosiahli asi iba 1,9 Takže ako sa pokúsite prinútiť členské štáty, aby neznižovali financovanie výskumu a vývoja a ako chcete prilákať do Európskej únie mladých výskumníkov zo zahraničia? Ďakujem. Ak chceme, aby mladí vedcovia, mladí výskumníci zostali u nás, a vy viete, že tento brain drain tu je, tak musíme dať k dispozícii také pracovné podmienky, na základe ktorých sa rozhodnú zostať na území EÚ. To môžu byť veci týkajúce sa napríklad tých dôchodkových práv, ktoré som už spomínala, to je jedna stránka, ale zároveň môžeme odstrániť e, rôzne prekážky, pokiaľ ide napríklad o patenty, duševné vlastníctvo, tak aby nebolo také zložité realizovať transfer vedomostí týchto výskumníkov. Ten cieľ 3%, ktorý ste spomínali, toto je ukazovateľ, A mňa naozaj mrzí, že sme tie 3% zatiaľ nedosiahli, nedosiahli. Pán Obama, prezident USA, si teraz stanovil podobný cieľ pre svoju krajinu. Takže sa pozrieme na tú situáciu v Európskej únii. Áno, 1,85%. Na tomto čísle stagnujeme, takže musíme zistiť, kde sú príčiny, kde je potrebné navýšenie a ako toto navýšenie realizovať. Sú tu dve komponenty, verejná a súkromná. A vidíte, že tá privátna zložka, tá súkromná zložka e, by mala byť navýšená. A ako to urobiť? Urobme to tak, že ostaneme prekažky, zložitosti, zjednodušovaním, odborovaním byrokracie, tým, že využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sa súkromný sektor viacej zapájal, či už sú to malé stredné podniky, či už sú to väčšie podniky, nejaké e, nadnárodné spoločnosti. Musíme odstraňovať tie prekažky, ktoré momentálne im e, bránia toto je obrovská priorita pre mňa. Tie 3% je potrebné zachovať a dosiahnuť. Počula som hlasy z médií, že by sme mali znížiť toto percento, ale to by nebol správny signál v tomto čase. Práve naopak, tie výdavky musia byť navýšené v čase hospodárskej krízy. Je to zložité, ale Fínsko poslúži ako dobrý príklad. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Zdá sa, že naťahujeme ten čas. Pôvodne sme boli všetci veľmi struční a teraz si trošku spôsobujeme problémy. Teraz má slovo pani kolegyňa Jordan Cizel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani kandidátka. Znova budem hovoriť o inováciách, ktoré sú v srdce trvalúžateľného rozvoja. Týka sa to Lisabonskej stratégie, ako aj novej stratégie do roku 2020. Dnes viacerí rečníci hovorili o technologických inováciách, ale sú tu aj iné inovácie, e, sociologické, organizačné. A moja otázka znie, ako vy vnímate také komplexné inovácie. A ďalšia vec, čo urobíte s eh, právami eh, duševného vlastníctva, pretože ak chceme inovácie, tak eh, tu musí byť fungujúce patentové právo. A potom podpora ľudského kapitálu, odmena za odvedenú prácu. Takže mňa by zaujímalo, či mi môžete vy prísľubiť, že sa budú robiť kroky v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani kandidátka. Inovačná politika, politika inovácií zabezpečuje to, že nové objavy, nové vynálezy sa dostanú na trh vo forme produktov, vo forme výrobkov a služieb, ktoré Európska únia potrebuje. A tieto výrobky a služby potom zlepšia životnú úroveň, kvalitu života, predlžia náš život a keďže žijeme dlhšie, potrebujeme inovatívne produkty, či už ide o nejaké doplnky do domu alebo o liečiva. Čiže je potrebné, aby sa e, tie vynálezy z výskumu dostali cez inovácie na trh. Dôležité je to, aby politici, priemysel aj výskumníci, aby sme všetci mali jeden spoločný cieľ, ktorým musí byť správne zadefinovanie inovačnej politiky a priorít v jej rámci. Mám pocit, že politici sa na to dívajú inak než tí ostatní aktéry. Neviem, aké sú tie rozdiely, či sú veľké alebo nie až také významné. Ale na jednej veci sa zhodneme, teda investovanie do environmentálnych technológií, investovanie do ekoinovácií. Toto sú oblasti, ktoré sú obrovské výzvy, obrovské výzvy pre Európsku úniu aj celý svet a do nich musíme investovať. Musíme zabezpečiť, aby malé a stredné podniky, ako aj veľké spoločnosti, aby sa zapájali do tejto oblasti. Áno, my si vážime myšlienky, nové nápady a musíme to ohodnotiť. Musí tu byť podpora finančná, ako aj podpora ľudského kapitálu, tak aby ľudia, ktorí pôsobia vo vede, vo výskume, boli odmenení tak, aké odmeny by sa im dostalo, keby pracovali v nejakom inom odvetvi. Ďakujem. Nejaká doplňujúca otázka? Ďakujem. Ja sa chcem venovať tomu inovačnému zákonu, ktorý pripravuje mm, generálne riaditeľstvo Enterprise. Bude to koordinácia medzi DG Enterprise a DG Research. A tento dokument o inovácii by mal byť predložený na jar budúceho roku. Mňa by zaujímalo, či by ste to nemohli nejako posunúť dopredu, v stratégiu mali k dispozícii čo možno najskôr. Stratégia Európskej únie na rok 2020 je vlastne cestou z tejto krízy. Inovačný akt, teda tento zákon o inováciách, je dôležitým prvkom pracovného programu budúcej komisie. Zatiaľ ale tento pracovný program nebol prijatý a tak Momentálne nie je vhodné, aby sme hovorili o načasovaní tejto iniciatívy. Ja nespochybňujem, že sa uskutoční, ja len momentálne nechcem hovoriť o tom, kedy pretože tento zákon o inovácii je mimoriadne dôležitý. Prebehli, alebo teda budú konzultácie s poslušnými aktérmi. Teraz je na čase predložiť tento dokument bude súčasťou pracovného programu komisie, ale momentálne je priskoro, aby som hovorila, kedy sa tak stane. Ďakujem pekne. Teraz pán Correira de Campos, nech sa páči. Obrigado, senhor prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Jürgen Quinn, predseda komisie Barozo tomto parlamente prislúbil výskumnú revolúciu smerom k znalostnej spoločnosti. Ale vieme, že je tam veľké byrokratické zaťaženie, ktoré viedlo k určitej nevôli u výskumníkov, ako aj na strane priemyslu. A tu vidíme, že vlastne účastníci strácajú záujem. Aký je váš názor na túto situáciu? Ako by ste to riešili? V minulosti boli vytvorené nástroje, ktoré ale nestačili na to, aby sa podarilo naplniť tú víziu pre Európsku úniu 2020. Preto ma zaujímalo, že či máte, či vidíte nejaké politické možnosti a finančné možnosti, ako by ste chceli presvedčiť členské štáty, aby dodržali to, čo bolo v Lisabone, 3% a čo sa preto spravíte? Ďakujem pekne, poprosím o odpoveď. Myslím si, že je príliš skoro. Ja som iba nominovaná ako komisárka a nemôžem tu hovoriť o nejakých referenčných hodnotách, nemôžem tu hovoriť o tom, koľko potrebujeme peniazy, ako to zabezpečíme, ale môžem vám povedať niečo iné. Je to je to dôležitou súčasťou stratégie Európskej únie 2020 a pán Barroso oznámil túto, prezentoval túto politiku. To znamená, že je našou povinnosťou zabezpečiť túto politiku na úrovni komisie. Ako som povedala, tento dosiahnuť koordináciou, spoluprácou a keď budeme všetci spolupracovať, môžeme dosiahnuť túto politiku. Sú oblasti, kde môžeme zjednodušiť štruktúry, ktoré už existujú a to je to, čo musíme spraviť. Spravili sme niektoré veci, ale je tam ešte veľa vecí, ktoré musíme spraviť. A váš výbor môže pomôcť v tom, čo treba spraviť. Dôležité bude aj hodnotenie rámcového programu číslo 7. Ja samozrejme viem, že príslušný výbor iba začne svoju prácu budúci mesiac a bude dôležité posúdiť vlastne, aké sú tie, aké, aké je to hodnotenie v polčase. Dôležité bude mať cestovnú mapu, mapu musím sa zamerať na problémy, ktoré nutné riešiť a zmeniť, aby sme dosiahli politiku inovácií, ktorá bude prístupná bez na to, či to bude nejaká priemyselná alebo digitálna inovácia, či to bude inovácia na úrovni podnikov, bez na charakter inovácie, aby tieto všetky spolu, aby všetci mohli spolupracovať a implementovať túto politiku. Danke sehr. Eine Nachfrage. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. Vážená pani dezignovaná komisárka, vo vašej odpovedi na písomné otázky ste povedali, že, ten, že chcete využiť toto spoločné výskumné centrum na to, aby ste implementovali nové technológie, ktoré budú viesť malým emisiám CO2. Ste skutočne presvedčená, že toto spoločné výskumné centrum je lepšie pripravené ako iné? Ja si myslím, že toto zariadenie je veľmi dôležitým výskumným zariadením a zabezpečuje nezávislý výskum, ktoré je možné využiť zo strany priemyslu, zo strany členských štátov, lebo je, je tu garantovaná nezávislosť tohoto výskumu a to je veľmi dôležité toto zariadenie, táto inštitúcia sa nezameriava na jednu oblasť, ale na viaceré vzdelávanie, priemysel, podniky, a ako aj na ďalšie oblasti poskytuje veľmi cenné rady, ktoré využil priemysel, členské štáty a aj na úrovni komisie sa využilo využili výskumné výsledky, ktoré sa zapracovali do politík. Preto je dôležité, aby toto ďalej pokračovalo a môžem vám prislúbiť, že ja budem podporovať nezávislosť tejto inštitúcie. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Kelly. Eh, eh, Ďakujem. Najprv by som vám chcel pogratulovať ku všetkému, čo ste dosiahli v vašom politickom živote A teraz moja otázka. Čo sa týka výskumu a, a inovácií, čo tu chcete dosiahnuť? Máme tu správu OECD, ktorá ukázala, aká je reálna situácia. A síce ukázalo sa, že EU27 na výskum a vývoj vynaložila 1,77 Napríklad Japonsko dosahuje až 3,44%, dvakrát toľko ako my. Vidíme, že sú to obrovské rozdiely. Máme štáty ako napríklad Švédsko, kde je 3,6% a naša krásna krajina Írsko, tam je to iba 1,3%. A potom sú tu štáty, ktoré investujú menej ako 1%. Je tu veľká, veľký roz, sú tu veľké rozdiely, toto, tieto musíme prekonať a dôležité sa zamerať na inteligentnú a znalostnú ekonomiku, a takto by sme mohli prekonať tieto rozdiely medzi nami a USA a Japonskom. I think first of all we need to acknowledge... Myslím si, že najprv musíme priznať, že USA je najdôležitejším partnerom Európy v, v oblasti výskumu a vývoja, to zo všetkých hľadisk. Čo sa týka vzájomných investícií do výskumu a vývoja a čo sa týka toku vedcov a výskumníkov, medzi obidvomi regiónmi, aj čo sa týka objemu aktivít pri spolupráci, aj čo sa týka počet, e, počtu publikácií, ktoré sme spoločne vypracovali. Máme strategické partnerstvá aj s USA, aj s ďalšími oblastiami ako je tu napríklad e, Task Force pre biotechnológie medzi EÚ a USA. Potom tu máme energetickú radu, ktorá sa vytvorila pred niekoľkými mesiacmi. Ale čo potrebujeme je ďalej rozvíjať tieto aktivity v rámci tých štruktúr, ktoré už máme, alebo je nutné mať nové, vytvoriť nové, ktoré budú pre nás prospešné a ktoré nám umožnia rozšíriť spoluprácu. Ja s vami súhlasím. Keď si pozriete tieto silné čísla v porovnaní s Európskou úniou, ak sa porovnáte s USA a Japonskom, a potom sú tam iní hráči ako Brazília, India, Čína. To znamená, že musíme byť veľmi obozretní, aby sme si uvedomili, aká je pozícia e, Európskej únie. Musíme sa porovnať s medzinárodnými partnermi. Musíme posilniť našu spoluprácu s nimi. A Musíme to robiť v rámci existujúcich štruktúr, alebo musíme vytvoriť nové štruktúry, ako sme spravili pred pár mesiacmi, keď sme vytvorili Energetickú radu EU-USA. Musíme s tým začať. Čo sa týka tých 3% toho cieľa, myslím si, že jedna z vecí, ktorá je dôležitá, je, aby sa našla určitá cesta, ako podnietiť súkromný sektor a členské štáty na to, aby hľadali cesty, ako môžu zvýšiť svoje výdavky na výskum a vývoj. A nie je to jednoduchá úloha, máme tu hospodárskú krízu. Zdá sa mi, že teraz tie investície klesajú. Fínsko išlo inou cestou v minulosti a pozrieme si, kde sú dnes. Potom je tam Švédsko, oni prekonávajú ten cieľ, my musíme podporiť aj ostatné členské štáty. Eine Nachfrage von Kollegen, bitte. Danke you very much. Uh, for your response. Pekne za odpoveď. Vy ste dnes povedali, že by sme mali mať, že máme najväčší výskumný program na svete. Pevne verím, že o 5 rokov vás budeme podľa tohoto posudzovať, budeme vás hodnotiť. Dúfam, že to nie je iba utópia a že to bude realitou. Well, at the moment, the framework program number... V súčasnosti 7. rámcový program je najväčší verejne financovaný výskumný program na svete. A ja verím, že sa nič nestane od dnes do konca môjho mandátu, ak budem potvrdená. Toto bude veľmi dôležité z toho hľadiska, aby ten ďalší rámcový program nebol neklesol po toto úroveň, úroveň aj bol aj naďal najväčší. V Európe máme rámcový program, ktorým objem viac ako 50 miliárd a potom tu máme príspevky členských štátov, kde ide o celkovo 236 miliárd eur, ktoré sa investujú do výskumy v Európe. To je obrovská suma peňazí pevne verím, že všetci výskumníci a vedci vám povedali, že to nestačí. Samozrejme, že by to povedali. Oni majú právo to povedať. Tento rámcový program bude hodnotený v polčase v priebu tohoto roku a pán Kelly budeme sa snažiť to veľmi dobre pozrieť a poučiť sa z toho. A pre mňa osobne to bude veľmi dôležité. Ak budem potvrdená na mojej funkcii, to bude dôležité pre generálneho riaditeľa, pre výskum a technológie a bude dôležité vykonať zmeny prospech ďalšieho rámcového programu. Možno budeme musieť niečo posilniť, spraviť nejaké zmeny, budeme musieť niečo zjednodušiť. Bez ohľadu na to, aké výsledky budú vyplňujú z hodnotenia, použijeme ich. Nech sa páči, teraz kolega Ransdorf. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Historického hľadiska pracovná sila bola určitou prekážkou inovácií, a musím sa poučiť z minulosti. A teraz tu máme to riziko, že naša produkcia v našej regiónu sa presunie do štátov, kde je lacná pracovná sila ako Čína, India, Latinská Amerika alebo Afrika. To znamená, aké sú vaše plány v tejto oblasti, ako by ste chceli odvrátiť toto riziko, ako ho chcete zoslabiť, čo by ste mohli spraviť proti tomuto riziku delokalizácie výroby do štátov, kde je lacnejšia pracovná sila. Toto je zložitá záležitosť, lebo ak budem potvrdiť moje funkcie, tak sa to netýka len mňa, ale týka sa to aj ostatných kolegov v komisii, ako aj v ďalšej oblasti politiky, kde musíme spolupracovať. Čo robíme v súčasnosti v oblasti výskumu? V oblasti výskumu sme zistili, že sú tam, je tam veľká konkurencia v regiónu, kde sme to neočakávali. Sú to štáty, ako ste vyspomínali, Čína, India, Brazília, Japonsko a musíme sledovať, čo oni robia. Čo my robíme v tejto oblasti? Snažíme sa spolupracovať v oblasti výskumu pri biopalivách s Brazíliou. Spolupracujeme aj s Indiou oblasti solárnej energie, spolupracujeme s Čínou, oblasti aeronautiky a, a musíme si uvedomiť, že toto sú naši konkurenti, ktorí možno pred 12 rokmi ešte neboli viditeľní, ale dnes sú už tu a sú veľmi efektívni, veľmi mobilní, sú veľmi agresívni a sú to naši konkurenti a musíme byť zapojení do celého procesu, musíme sa viac do toho zapojiť a myslím si, že to nám v končnom dôsledku pomôže, aby sme zabezpečili to, aby sme nezaostávali. Sú tam určité oblasti, kde zaostávame za USA a inými, napríklad čo sa týka nanotechnológií, musíme zabezpečiť, aby sme nezaostávali v tejto oblasti. To znamená, spolupráca je veľmi dôležitá, musíme zabezpečiť investície do oblasti, kde to je nevyhnutné aby sme týmto problémom predišli. Frage? Pán kolega, doplňujúca otázka. Um, the recent crisis is another... Ďakujem pekne. Súčasná kríza komplikuje situáciu. A čo by sme mohli spraviť preto, aby ste podporili inovačné klastre v tejto zložitej situácii? Well, if we look at, uh, in relation to clusters, Mr. Keď si pozrieme klastre a keď si, keď si pozrieme článok 169 napríklad, tak v tejto oblasti sme vytvorili klastre v rámci Európskej únie. Máme tu ten projekt Bonus, ktorý zahrnuje Bal- Baltikum a zahrňa aj štáty oblasti Baltického mora, ktoré spolupracujú na všetkých tých témach, ktoré sa týkajú tejto oblasti. To je teda jedna oblasť. Druhá oblasť, o tom som už hovorila v súvislosti otázkou pani Valean, sú tam menš, sú menšie krajiny, ktoré vytvorili klaster a spolupracujú. A snažia sa spolupracovať, lebo sami možno nemohli vykonávať výskum. Dôležité je podporovať všetky oblasti výskumu a podľa mňa tu máme nástroje, ktoré sú pre nás prospešné, či už je to otázka rámcového programu, rámcového programu, alebo či to je európsky priestor výskumu, alebo či to ide o zindušovanie, Dôležité si uvedomiť, že tu mám viaceré iniciatívy v tej oblasti, kde môžeme pracovať, kde môžeme vytvárať politiky, ktoré v konečnom dôsledku budú pre nás prospešné. Ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka a následuje kolega Róde. Kolega Róde je opäť tuto za vami. Ja som za vami. Pani Gegen Quinn, vítam vás v našom výbore. Je vždy dobré, keď tu môžeme privítať designovaného komisára či komisárku s veľmi jasnými názvami. Ja by som sa chcel opýtať, či máte nejaké záruky alebo náznaky od pána Barosu, že E, tu budú nejaké veľké prostriedky venované nové na výskum e, v nadchádzajúcich rokoch? <laughs> I, could be killed, you know. Viete, že by ma aj zabiť mohli? A myslím, že pán Rode, asi viete, že pán Barosa momentálne nie je v situácii, mm, vzhľadom, že nemá ešte novú komisiu a po vypočutí v tomto výbore a v ďalších výboroch Mm, teda pred nimi nemôže dať žiadne záruky k akýmkoľvek financiám. A to všetko sa ukáže, až keď začneme diskutovať o finančnom výhľade, keď začneme diskutovať o rozpočte. A som už povedala, že nech, nemyslím si, že to bude jednoduché, myslím si, že to bude ťažké z ktoréhokoľvek pohľadu. A vo vzťahu k mojim, mojej oblasti zodpovednosti, ak ma potvrdíte vo funkcii, tak budem potrebovať vašu veľmi silnú podporu aby sme zachovali eh, alebo možno zvýšili tieto rozpočty, ale bude to obrovská konkurencia medzi členmi komisie, aby sa si každý zabezpečil maximálnu finančnú podporu. Takže moja jednoznačná odpoveď je nie, pán Barosu sa vôbec nezaviazal eh, k tomu, aké by mohli byť financie v budúcnosti k dispozícii. And as we know, no a ako vieme, a peniaze nie vždy idú tam, kde je tá najlepšia vôľa, preto sa vrátim k tej vašej odpovedi na pani Rivasi, že nechcete znižovať e, prostriedky v žiadnej z tých oblastí, ktoré budete mať zodpovednosti, čiže budete mať nejaké priority pre vaše portfólio, alebo odmietate diskutovať o akomkoľvek pohybe peniazy z jednej oblasti do druhej. Ak áno, tak možno môžeme aj doma ostať. I'm sorry if I get... No, ospravedlňujem sa, ak vznikol tento dojem, keď som odpovedala pani Rivasi. Samozrejme, že v akejkoľvek oblasti zodpovednosti, v akékoľvek rozpočtovej oblasti treba vždy zinventarizovať si, pozrieť sa na to, čo funguje, čo nefunguje úplne k uspokojeniu a niečo možno sa musí úplne zmeniť. A to môžeme urobiť naozaj len keď prebehne hodnotenie toho, čo už tu máme, keď e, teda naozaj budeme mať takú inventarizáciu, keď ma potrebujete vo funkcii, budem si to musieť všetko pozrieť, všetky aspekty v tomto portfóliu. Ešte predtým, než začneme diskutovať o ďalších rozpočtových e, konaniach. A to samozrejme bude v plnej spolupráci a v plnej transparentnosti s týmto výborom, pretože úplne férovo e, členovia tohto výboru vedia o mnoho viac o tom portfóliu za ktoré by sa mala zodpovedať, ako je potvrdená, než zatiaľ ja viem za ten veľmi krátky čas, čo som mala k dispozícii. Takže vy veľmi, veľmi podrobne chápete rôzne aspekty tejto oblasti politiky a máte rôzne priority v tomto výbore. Takže ja musím byť otvorená, musím byť transparentná voči vám v týchto diskusiách a musím naozaj počúvať veľmi pozorne, aby som zistila, že ktoré oblasti možno považujete za potrebné zmeniť, ako zmeniť e, a ako na to zareagovať. A nasleduje pán kolega Marinescu. E, Prešedinte, domná komisár... E, Ďakujem, pán predseda, vážená pani dezignovaná komisárka. Som presvedčený, že viete, že sú tu ešte stále reštrikcie na trhu práce v rámci EÚ, obmedzenia. A, takisto sa to týka aj výskumných pracovníkov. EÚ sa snaží získať odborníkov z tretich krajín do únie a v písomných odpovediach, ktoré ste nám dali, ste uviedli, že e, predstavíte také politiky, ktoré e, zrealizujú tú piatu slobodu, teda voľný pohyb e, výskumných pracovníkov a informácií v Európe. A aká presne bude táto politika, e, ktorá napraví situáciu na trhu práce v EÚ? Well, of course... Nož, ako všetci vieme, samozrejme, piata sloboda je o vytvorení jednotného trhu v oblasti výskumu. Ide o transfer poznatkov vedomostí, ktoré máme Samozrejme, všetci musíme pracovať na odstraňovaní prekážok, ktoré ešte pretrvávajú eh, proti tejto piatej slobode. A tu sú prekážky, ktoré spadajú aj do mojej vlastnej zodpovednosti, či už ide o oblasť zjednodušenia, alebo či ide o možno e, povzbudenie k naplneniu toho 3% cieľa. Takisto e, sú tam otázky pravduševného vlastníctva, týka sa to patentov. No a ide ešte o realizáciu a dokončenie európskeho patentu. No a musíme spolupracovať ako tým, aby sme zabezpečili, poskytnutie a zrealizovanie tejto veľmi dôležitej piatej slobody. Musíme sa na to pozerať prakticky tak ako pri tvorení jednotného trhu, aké tam boli prekážky, e, tiež na tom pracovali viacerí komisári, aby sa tieto prekážky odstránili, aby sa odstránili tieto bloky, aby sa vybudovali mosty a my musíme postupovať rovnako. len ja, ak budem potvrdená, ale aj ďalší kolegovia komisári, aby sme naozaj vybudovali tie mosty, ktoré sú potrebné, aby tu skutočne bola reálna piata sloboda, aby bol skutočne reálny jednotný trh pre vedomosti v Európe. Kolega, máte doplňujúcu otázku? Pán Marinesko, nech sa páči. Samozrejme, že musíme zabezpečiť efektívne vynaloženie prostriedkov EÚ, ktoré sa vynakladajú v oblasti výskumu, aj keď výskum nevždy má konkrétne odpovede. Aká je, aký je váš názor na poskytovanie financií mm, podľa potenciálnych výsledkov? Um, that's not, um, that's easier. No, o tom sa asi ľahšie hovorí, než sa to naozaj realizuje. Ale myslím, že výskum, ktorý prináša výsledky, je veľmi dôležitý. Pokiaľ neprináša výsledky, ktoré môžu našim hospodárstvom pomôcť prekonať momentálnu krízu, tak je znehodnotený tento výskum. A ja nechcem znehodnocovať výskum, pretože výskumní pracovníci, vedci nám dávajú nástroje a ak tieto nástroje dokážeme efektívne a rozumne využiť, tak e, budeme môcť inovovať, e, to bude mať dopad na trh, to bude prinášať pracovné príležitosti, preto je dôležité to podporiť. Ďakujem pekne a slovo má pán Pirilo. Signor <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Pani komis- dezignovaná komisárka, rámcový program pre výskum a vývoj je kľúčovým prvkom medzi lisabonskými cieľmi, ktoré majú e, urobiť z Európy konkurencieschopnejšiu vedomostnú ekonomiku. Mnoho sme dosiahli v rôznych programoch. Tieto nám dali rôzne stimuly a podporovali eh, spoluprácu výskumných tímov aj cezhraničnú. Eh, napríklad veľmi aktuálna téma klimatické zmeny. To podľa mňa by eh, malo komisiu motivovať k nejakému podporu, podporovaniu napríklad polnospodárskeho výskumu. Myslíte si, pani dezignovaná komisárka, že by sa napríklad takto malo investovať do polnospodárských produktových výskumov, kde je mm, presvedčenie, že môžu mať napríklad liečivý účinok alebo môžu podporiť v boji proti klimatickým zmenám. Eh, v návrhu 8. programu viete si predstaviť, že by sa takéto niečo zahrnulo? Ďakujem. Klimatické zmeny sú jednou z najväčších globálnych víziev, pred ktorých momentálne stojíme. A podstatná časť výskumu sa venuje práve oblasti klimatických zmien pretože takmer polovica rozpočtu rámcového programu sa ven, je venovaná na podporu výskumu venovanému udržateľnému rozvoju a jedným z aspektov udržateľného rozvoja samozrejme boj proti klimatickým zmenám. E, výskum, ktorý financuje EÚ, je priekopnícky v prinášaní globálnych modelov a údajov, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť, ako fungujú klimatické zmeny a aký to má dopad na ekosystémy a myslím, že presne o to vám išlo, keď ste spomínali polnohospodárstvo a takisto hodnotia sa dopady ľudskej činnosti a čo treba urobiť. A je tu mnoho projektov, výskumných projektov, ktoré prebiehajú v oblasti polnohospodárstva. Napríklad skúma sa, že aký dopad by mm, malo zvýšenie teploty o 2 stupne. Aký by to malo dopad na plodiny napríklad v tejto časti Európy? E, pretože v tejto časti Európy to bude znamenať niečo iné, než napríklad na juhu Španielska, ak sa teplota zvýši o 2 stupne. Takže potrebujeme takýto výskum, ktorý je veľmi dobre financovaný, ktorý naozaj nám ukazuje cestu vpred všetkých, vo všetkých týchto oblastiach, aby sme naozaj dosiahli ten udržateľný e, vývoj. A výskum je kľúčový v tejto veci a naozaj má dopad mm, na tú oblasť, e, ktorá vás tak mimoriadne zaujíma a to je pomohospodárstvo. Ako viete, máme tu ten plán SET, o ktorom som už hovorila, potom je tu spoločná programová iniciatíva kde sa majú zločovať e, iniciatívy členských štátov v tejto oblasti. A jednou z priorít ktoré boli zvolené pre prvú eh, spoločnú programovú iniciatívu, je práve eh, dopad eh, týchto klimatických zmien. Takže toto je veľmi zaujímavý príklad toho, čo sa deje. Kolega, máte doplňujúcu otázku? Nech sa páči. Ďakujem za odpoveď, pani dezignovaná komisárka. Výskum sa samozrejme môže venovať rôznym e, oblastiam, sektorom, telekomunikácie, energetika, doprava, zdravie, životné prostredie a tak ďalej. E, zamýšľali ste sa nad tým, ako by ste mohli koordinovať aktivity v oblasti výskumu e, viacerých generálnych riaditeľstiev komisie, aby sa dosiahli maximálne výsledky a zamysleli ste sa nad určitým z efektívnením štruktúr, tak aby sa uľahčila aj účasť malých a stredných podnikov. Ďakujem veľmi pekne. Uh, um- uh, samozrejme je dôležité koordinovať aktivity medzi generálnymi riaditeľstvami uh, aj DG pre výskum um, koordinuje mnohé tieto iniciatívy a teda máme tú koordináciu, máme tú spoluprácu a robí sa všetko efektívne a v tom musíme pokračovať. Pokiaľ ide o rámcový program 8, prvá vec, e, ktorú si musím pozrieť, ak budem potvrdená, je to e, hodnotenie v polčase FP7 rancového programu 7. Nemám pochybnosti o tom, že v správe z tohto hodnotenia budú viaceré návrhy týkajúce sa napríklad účasti malých a stredných podnikov, pretože toto musí byť oblasť, ktorou sa zaoberá nielen tento výbor, ale hovoria sa o tom, hovorí sa o tom aj mimo výboru. Ľudia hovoria o tom, že je potrebná vyššia účasť, že je potrebné viac zapojiť malé a stredné podniky. Ako som už povedala, keď budeme napríklad publikovať výzvy, musíme sa zamerať na tie oblasti, kde e, majú veľký záujem hlavne malé a stredné podniky. Musíme tiež hovoriť so zainteresovanými, musíme počúvať to, čo nám oni hovoria. Musíme mať aj finančné nástroje, ktoré nám pomôžu zdieľať riziko, musíme to mať v nejakom novom formáte, e, aby sme efektívne e, pomohli nielen tým high-tech malým a stredným podnikom ako momentálne. Čiže potrebujeme všetky tieto nástroje, e, aby sme posilnili účasť malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. A ďalšiu otázku položí pani Gutierrez Cortines. Ďakujem, pán predseda. A pani dezignovaná komisárka, my v parlamente obyčajne podporujeme komisiu v boji s radou. A zistili sme, že v poslednom čase boli snahy zo strany členských štátov, tak povediať, opäť znárodniť rozpočty všetkých generálnych riaditeľstiev. No a je tu určitá snaha v rade akoby znárodniť tento program, pardon, tento rozpočet 7. rámcového programu a mm, obávam sa trošku kvality, e, teda uh, straty kvality, straty Európy. Napríklad, čo sa týka článku 175, čo bol pôvodne 179, v tých spoločných programoch parlament nedostal informácie o týchto rozvojových programoch, o financovaní alebo o tom, či sa tieto e, programy budú znárodňovať. Takže ja by som sa chcela opýtať, či budete brániť rozpočet 7. rámcového programu v komisii, aby teda komisia e, rozhodovala o tom, kto dostane aký rozpočet, aby sa zachovala tá úroveň excelentnosti. Thank you, Mrs. Ďakujem pekne, pani Gutierrez. Áno, istotne budem obhajovať rámcový program pre výskum v komisii. Myslím si, že keď si uvedomíme ten výskum v Európskej únii, aký je objemný, tak sme skrátka prišli o určité príležitosti v porovnaní s inými regiónmi sveta, štáty ako India, Čína, USA. To sú tí ďalší aktéry na trhu. A ja by som bola nerada, keby sme sa znova dostali do situácie, kde bude skrátka chýbať koordinácia. Keď sa pozriete napríklad na Euronet Safe Food, teda tú eurosieť pre eh, bezpečnosť potravín, 72 rôznych výskumov prebiehalo v členských štátoch o jednej jedinej baktérii salmonely, takže tak sme prišli o určité príležitosti, sme nevyužili a mohli sme ich využiť, keby sme boli spolupracovali. A na to práve slúži ten európsky výskumný rámec. Pomocou neho dosiahneme viac. A ja by som bola nerada, keby sme sa vrátili do histórie, keby sme sa vrátili k tej rozdrobenosti ako ste o tom vyhovorili. Ale áno, budú určite tlaky zo strany členských štátov. Takéto tlaky tu boli vždy na zníženie rozpočtu pre výskum a vývoj. A to by podľa mňa bol obrovský krok späť. Takže ja budem istotne brániť rozpočet pre rámcový program, pre 7. rámcový program v komisii, ak teda um, mi dáte tú časť a potvrdíte ma v tejto funkcii. Ďakujem. Pani kolegyňa, doplnková otázka. Ďakujem pekne. Práve preto som vám položila túto otázku a prosím vás, aby ste nám vysvetlili, ako to bude vyzerať s článkom 185, ako sa to bude vyvíjať, ako to bude s rozpočtovou kontrolou. Kto bude príjmať rozhodnutia, pokiaľ ide o tie spoločné programy, kto to bude riadiť, ako to bude koordinované so spoločným, e, s Európskym priestorom výskumu. Bude to nejaký ERA 2, teda Európsky e, výskumný priestor 2, ktorý budú riadiť členské štáty. Podľa mňa tá transparentnosť v tejto oblasti nie je veľmi veľká. Pani Gutierrez, máte pravdu. Toto medzi nami mnou a parlamentom je skutočné partnerstvo. A ak budeme brániť ten rozpočet, ak budeme veci robiť ako EÚ spoločne, ak to tak má byť, tak potrebujem vašu skutočnú podporu. Táto podpora je pre mňa mimoriadne dôležitá. Bez ohľadu na to, čo budúcnosť prinesie. Vy predsa zastupujete 27 členských štátov, vy najlepšie viete, čo sa v nich deje. Takže my musíme spolupracovať. Spolupracovať, aby sme dospeli k takému rozhodnutiu, ktoré povedie vpred či už ide o európsky priestor výskumu alebo o hodnotenie 7. rámcového programu, alebo či už ide o diskusie o budúcom e, rámcovom programe pre výskum. Ja vás vnímam ako partnera, ako podporu a keď mi budete pomáhať, budete ma podporovať, tak e, dostaneme pre Európu najlepší, najlepší e, priestor výskumu. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani kolegyňa Thompson. Ďakujem. Pani komisárka, pani kandidátka, dovolte mi, aby som sa vrátila k otázke zastúpenia žien vo vede. Vy ste predtým povedali, že potrebujeme zvýšiť záujem žien o vedu. Za minulé funkčné obdobie som bola spravodajkyňou pre ved- pre ženy vo vede. A viac než 60 študentov univerzít sú ženy, ale iba 30 výskumníkov v Európe sú ženského pohľavia. A keď sa pozriete na tie špičkové pozície, tak tam tie čísla sú ešte nižšie po celej Európe. Som presvedčená, že si nemôžeme dovoliť nevyužívať ten obrovský potenciál, ktorý poskytujú ženy. V čase, keď je tu, keď všade vládne globálna konkurencia. V šiestom rámcovom programe boli zakomponované určité opatrenia na zvýšenie podielu žien, pokiaľ ide o financovanie z tohto programu. Tak to bolo v šiestom rámcovom programe, v siedmom to už tak ale nie je, ale teraz iba 20 prostriedkov z tohto programu ide do rúk žien a toto nie je v súlade s roadmap, teda s takým čestovným plánom Európskej komisie pre rodovú rovnosť. Takže moja otázka znie, zlepší túto situáciu? tak, aby ženy mali lepší prístup k financovaniu? Moja odpoveď je krátka a znie áno. To je prvá odpoveď. Druhá odpoveď Situácia momentálne v Európe je nepriateľná. Pretože nejde len o otázku rovnosti, ide aj o otázku mrhania talentom, mrhania ľudskými zdrojmi. Takže poprvé, ak ma potvrdíte vo funkcii, tak e, pôjdeme príkladom v komisii, tak aby sme dosiahli cieľ účasť žien 40 v expertných skupinách a v revíziách. To je prvá vec. Druhá vec, keď ma povolíte vo funkcii, tak budem chcieť, aby došlo k modernizácii výskumných inštitúcií. Dobré riadenie obsahuje aj rodové riadenie. Dobré riadenie by malo zohľadňovať potreby žien, osobitné potreby žien, pokiaľ ide o pracovné podmienky, pokiaľ ide o status a tak ďalej. Hovorili sme aj o tom obrovskom rozdieli v mzdách medzi mužmi a ženami po celej Európskej únii. Takže do tretou oblasťou pre mňa by mohla byť také nejaké zvyšovanie povedomia, komunikácia v tejto oblasti. Takže taká už tá maličká kampaň, pokiaľ ide o tieto rozdiely v odmeňovaní, ktorá by sa zameriavala na mladé ženy, na dievčatá na prvom stupni, druhom stupni, treťom stupni vzdelávania a na pracovisku tak, aby sme vytvorili také podmienky pre budú zodpovedať potrebám žien. A ja sa spojím e, s tými odvetviami priemyslu, e, ktoré zamestnávajú ženy úspešne a poprosím ich o nejaké osvedčené postupy, aby sme to mohli implementovať v tých iných odvetviach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Doplnková otázka. Je to taká spôr poznámka. Ja sa veľmi teším vaše odpovedi pretože momentálne 400 tisíc európskych výskumníkov pracuje v USA. Toto je tiež mrhanie zdrojmi. A ak chceme splniť Lisabonské ciele, podľa štatistik komisie budeme potrebovať 700 tisíc výskumníkov v Európe. A keď nevyužijeme potenciál, ktorý poskytujú ženy, tak opakujem znova, je to mrhanie. Plne s vami súhlasím, keď si stanovíme ciele, tak ich musíme aj dosiahnuť. Ciele boli stanovené, to nie sú nejaké nereálne ciele. My musíme uplatniť špecifické nástroje, špecifické politiky, ktoré povedú k ich dosiahnutiu. A ja si naozaj myslím, a to nemôžem zopakovať dostatočne veľa raz, že je potrebná osveta pokiaľ ide o ženy, pretože nejde iba o otázku nerovnosti, ide o otázku naozaj mrhania. Ďalšia otázka, Kristian Eller. Pani kandidátka, my sme sa v Európskom parlamente zaoberali dokumentom komisie, komisie o šiestom rámcovom programe. Prečo sa nezúčastňujú inštitúcie, univerzity, malostné podniky takýchto programov? Tým dôvodom je byrokrácia a ten čas od žiadosti až po kontrakt. Áno, vy ste povedali veľmi diplomaticky, áno, chcete niečo urobiť v tejto oblasti, ale Samozrejme, že je potrebné náležite vydávať prostriedky daňových poplatníkov. Toto je diplomatická odpoveď z vašej strany. Teraz tu bude midterm review 7. rámcového programu a znova Združenie európskych podnikov hovorí, že znova je táto byrokracia, ktorá blokovala fungovanie tohto programu. Takže ešte raz poprosím konkrétnu odpoveď, do akej miery ste ochotní v rámci tejto previerky v polčase túto tému riešiť a ako ju chcete riešiť. Nech sa páči. Veľa vecí sa v rámci 7. rámcového programu neudialo dobre, vy to poznáte, čo chcem urobiť. V najbližšom období, keď ma potvrdíte vo, vo mojej funkcii, tak chcem pripraviť oznámenie Európskemu parlamentu a rade o zjednodušovaní. Uh, tam sa budem venovať rôznym možnostiam, ktoré môžeme využiť e, nové koncepty financovania výskumu, koncepty ako napríklad systematické e, využívanie paušálov, to spomínal jeden z vašich kolegov. A toto uznáva Európsky dvor auditorov. A toto je veľmi dôležitý krok. Ďalšia vec, konzistentnosť, ktorú chcem zabezpečiť, pretože uh, kritika, vaša kritika často hovorila o tom, že sa začne nejaký projekt a potom v priebehu toho projektu sa pravidla zmenia. A toto ľudí trápi, k tomu by nemalo dochádzať. Mali by sme mať takú racionalizáciu, o ktorej ste hovorili, ale mali by sme mať aj konzistentnosť. A toto podľa mňa zabezpečí ďalší pokrok, pokiaľ ide o zjednodušovanie financovania v oblasti výskumu. Okrem tohto, samozrejme, sú tu aj ďalšie dve iniciatívy komisie. Prvá, nehovorila som o finančnom nariadení, o jeho revízii. A tiež e, návrh e, týkajúci sa e, tej prípustnej chybovosti. Takže sú tu špecifické konkrétne otázky, ktoré chcem riešiť, keď e, budem potrebovať v tejto funkcii ako prioritné. Ešte doplnková otázka. Hovorili sme aj o účasti malých a stredných podnikov. A time to contract, to je ten hlavný problém. Nejde o to, ako kontrolovať tie podniky, ide o to, ako, bude, ako koná komisia. V porovnaní s inými programami máme 1 až 1,5 roka od podania žiadosti po kontrakt a toto je obdobie, ktoré je príliš dlhé pre ako malé a stredné podniky, tak aj pre veľké, aj pre výskumné inštitúcie. Takže ako budete reagovať na toto? Áno, v plnej miere súhlasím s vašou kritikou v tejto súvislosti. Už v simulamcovom programe boli zníženia, pokiaľ ide o time to contract. A toto je podľa mňa pozitívne. Samozrejme, že to nestačí, že musíme tento čas ešte viacej znížiť. A keď ma potvrdíte v tejto funkcii, tak to bude moja priorita v spolupráci s generálnym riaditeľstvom. A toto je otázka, ktorá istotne vyvstane v tej revízii 7. programu v polčase, takže áno, je to cieľ, je to priorita a musíme to urobiť, aby sme pomohli zvýšiť účasť eh, malých a stredných podnikov v rámcovom programe. Ďakujem. Pán kolega Paška ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Eh, pani komisárka, vo svojom vystúpení ste uviedli, že navrhujete vytvoriť jednotný výskumný európsky priestor. Navrhujete vytvoriť piatu slobodu, to je voľný pohyb informácií a znalostí v oblasti výskumu a vedy. Kompetencie v tejto oblasti s nakladaním duš- duševným vlastníctvom sú však v rukách členských štátov. Jednotlivé vlády majú veľmi rôznorodé pravidlá v tejto oblasti. Chcel by som vedieť, ako plánujete túto prekážku zdolať. in relation to the intellectual property right. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, toto je kontroverzná otázka. Vždy to bola kontroverzná otázka v minulosti práva duševného vlastníctva. Každý si uvedomuje, že je to problematické, je to jedna z tých blokád, o ktorej som hovorila, že je potrebné ju odstrániť a je to vec, ktorá nespáva do mojej kompetencie. ale príslušný kolega sa tým bude zaoberať. Ja s ním budem musieť spolupracovať, samozrejme aj s vašim výborom a členskými štátmi, aby sme dosiahli zlepšenie tej situácie. Najskôr teda bude samozrejme rozpráva o tejto oblasti, aby sme ukázali, že toto je skutočný problém, reálny problém, reálna prekažka, ktorá bráni ľuďom zapájať sa do rámcového programu, 7. rámcového programu a že je potrebné e, sa tým zaoberať koordinovaným spôsobom po celej EÚ. Podľa mňa je možné spolupracovať na tomto základe. Možno som naivná, keď si to myslím, ale je to vec, na ktorej budem spolupracovať e, s príslušným komisárom a ktorá budem plniť vo funkcii, aby sme rozbehli debatu Takže áno, chceme to urobiť a poprosím vás o podporu poslancov v tomto výbore, ktorí zastupujú svoje členské štáty a vy nám môžete pomôcť vašimi znalosťami preložiť tú blokádu a premostiť to celé. Pán kolega, nech sa páči, doplnková otázka. Ďakujem. Súhlasím s vami, že je to komplikovaná otázka, ale v princípe vaša koncepcia, vaša predstava práve na, tejto, na tomto probléme stojí a e, preto možno aj v rámci spolupráce s Európskym parlamentom a s vašim kolegom je potrebné vynaložiť veľké úsilie na dosiahnutie tohto cieľa. Len obávam sa, že z časového hľadiska to bude veľmi komplikované a preto by som sa aj opýtal, máte aspoň predstavu, dokedy je možné tento problém e, riešiť? If it were up to me, No, keby to bolo na mne a na vašom výbore, tak by sme to mali urobiť okamžite, čo možno najskôr. Ale ten časový rámec, e, tam budú hrať svoju úlohu viacerí aktéri, nie len vy a ja. Takže vy máte môj prísľub, že budem spolupracovať s mojim kolegom a s vami, aby sme zabezpečili, že tento problém duševného vlastníctva týchto práv, že táto prekážka bude v čom možno najkračom čase riešený, riešená. Otvorenosť programu musí byť dispozícii pre všetkých, aj pre tých, pre ktorých momentálne je prekažkou e, právo duševného vlastníctva. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, všetky otázky sme už e, vyriešili, všetky, čo boli naplánované, otázky sme uzavreli trošku skôr. To však ale neznamená, že môžeme klasť ďalšie otázky. Ďakujem pekne za disciplinovanosť, nielen tým, čo kladli otázky, ale aj pani kandidátke. Dovolte mi, aby som na záver ešte raz dal slovo pani kandidátke aby povedala niečo ešte na záver, nejaké zhrnutie. Tak sme sa dohodli, že pani kandidátka dostane ešte aj na záver slovo na 5 minút. Takže pani Kagan Queen, máte slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pre všetkým povedať, že ja som sa veľmi zamerala v rámci tohoto eh, vypočutia. Tým smerom, ja som sa pripravila, snažila som sa čo najviac pripraviť. To bolo ako keď som chodila do školy a pripravil som záverečnú skúšku. A ako som povedal, myslím si, že dialog a zodpovednosť to je eh, pevnou súčasťou európskej demokracie. Diskutovali sme o mnohých otázkach, samozrejme mohli sme diskutovať aj o mnohých ďalších. Zistili sme, že zdieľame spoločné starosti, počúvali sme veľmi pozorne a pre ľudí, pre politikov, ako sme my, politika inovácií a politika oblasti vedy sa týka hľadania aplikovania inteligentných riešení. Musíme zabezpečiť prostriedky, aby sme riešili najväčšie problémy Európy. To znamená, že hospodárska obnova, klimatické zmeny, diverzifikácia energie, prechod k nízkouhlíkovej ekonomike, príprava spoločnosti na starnutie, posilnenie medzinárodnej spolupráce. Z krátkeho hľadiska to znamená pre všetkých nás, že inovácie budú hybnou silou plána na zotavenie a musíme využiť našu víziu 2020, aby sme upravili našu, našu ekonomiku na zelenú budúcnosť. Musíme zjednodušiť naše nástroje, musíme ich e, spraviť prístupnejšie a musia byť e, ústretovejšie pre užívateľov, pre všetkým podniky. To znamená veľa Eh, veci, musíme spolupracovať, musíme vytvoriť spoločný trh pre inovácie, musíme mať tu partnerstvo s parlamentom, pre všetkým pre mňa, s vašim výborom, musíme využiť náš politický kapitál, aby sme vytvorili európsky výskumný priestor, musíme spolupracovať s členskými štátmi, musíme mať spoločné programy a musíme ich dobre riadiť. Samozrejme, dôležité je súkromný sektor a ďalší partnery, aby sme mobilizovali investície na inovatívnych trhoch ja sa teším na výzvu a pevne verím, že parlament ma potvrdí. Lebo inovácie, výskum a veda, toto spojenie poprvýkrát v histórii Európskej únie poskytuje obrovskú príležitosť pre nás všetkých. Viem, že my vašu prácu beriete veľmi seriózne a ja ju beriem rovnako seriózne. To znamená, že musíme spolupracovať, musíme to partnerstvo ako politici, lebo my všetci tu v tejto miestnosti sme politici. Ak hľadáte nejakého technokrata, byrokrata alebo úradníka, tak ja som tá nesprávna osoba. Ja som politička, ja som zvyknutá veci riešiť a chcem ciele naplňať. A môžem to splniť iba, ak budem mať podporu všetkých vás v tejto miestnosti. To znamená, že inovácie sa týkajú toho, že my budeme usmerňovať tú zmen, zmenu a umožníme, aby zmena usmerňovala nás. To znamená, že musíme vypracovať takú ekonomiku, kde budeme mať myšlienky a budeme uskutočňovať. Musíme mať partnerstvo a pevne verím, že sa nám potom podarí vybudovať e, nového ducha, tak povedz, objavov v Európe. Bude to prie, priekopnícka Európa, kde budeme mať čoraz viac inovácií. Pevne verím, že dnešný deň je začiatkom takéhoto hlbokého dialógu a môžem vás ubezpečiť, že budem s vami spolupracovať, budem otvorená. A ešte vám chcem povedať jednu vec. Môžem vám zároveň zaručiť aj moju nezávislosť. Nezávislosť myslenia a som si vedomá tej skutočnosti, že v minulosti som bola pred parlamentným výborom dvakrát. A v tomto prípade budem potvrdená, tak budem pri, pri, prisahať e, v nezávislosť a pevne verím, že mi dôverujete, keďže ja som viac ako 10 rokov pracovala ako, nezávis, ako nezávislá pracovníčka jednej inštitúcie. Pevne verím, že toto je začiatok hlbokého dialogu a diskusie a spolupráce medzi dvomi inštitúciami a medzi politikmi keď budeme spolupracovať, môžeme dosiahnuť to, čo ľudia vonku chcú. Čo oni chcú? Chcú mať prácu pre svoje deti, pre svojich vnukov, chcú mať e, čisté e, životné prostredie, chcú mať e, inteligentné technológie. Toto sú známe hesla, ale tieto môžeme uskutočniť iba prostredníctvom reálnej politiky. A ešte by som chcela povedať, ja viem, že v parlamente bolo to určitým zvykom, čo sa týka vzťahov medzi komisiou a parlamentom, že komisár, komisári čakali na to, aby boli pozvaní do parlamentu. Ja by som chcela požiadať, že pri tejto príležitosti, ak ma teda potvrdíte, a keď ja budem zodpovedná za politiku v našich generálnych riaditeľstvách, kde ja sa budem zobrať inováciami, ja vám chcem prislúbiť, že budem že rada prídem do parlamentu, nie keď viem požiadať, ale prídem do parlamentu, aby som sa ja vás pýtala na to, ako chcete prispieť do týchto špecifických oblastí politík, ktoré musia byť centrom európskej ekonomiky a hospodárskej obnovy. Som skutočne vďačná za vašu pozornosť. Som veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás som veľmi vďačná za tie dodatočné informácie, ktoré som sa dozvedela a ktoré ste aj po mne požadovali. A pevne verím, že budeme dobre spolupracovať tak, aby o 5 rokov som mohla sem prísť a mohla som povedať, že som veľmi hrdá na to, čo sme spoločne dosiahli. Niečo som ja spravil, čo sme spravili spoločne. Ďakujem pekne. Frau quinn ich darf mich äh, im Namen aller Pani Gegen-Quinn, v mene všetkých kolegov sa vám chcem poďakovať za skutočne živú diskusiu, za jasné, jasnú diskusiu, zároveň za disciplinovaný postup, za konkrétne odpovede, srdečná vďaka. Myslím si, že boli to tri veľmi zaujímavé hodiny a želám nám teraz všetkým dobrú poradu a všetko dobré. Chcem sa poďakovať aj kolegom, Nebolo to jednoduché dodržať stanovený čas a ďakujem všetkým, že nám prispeli k takomto dobrému výsledku a zajtra pokračujeme.